Ehm, Dobré ráno vám všetkým a opäť budeme pokračovať v našom práce, v našej práci, v našom programe. Bohužiaľ, niektorí z našich hostí ehm, boli zasiahnutí štrajkom leteckých pracovníkov, ktorý trval počas včerajšieho dňa a nemôžu byť tu. Ale v každom prípade začneme bez ďalšieho zdržiavania tým, že dáme slovo pánovi Ludvíksenovi, ktorý reprezentuje Europol. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Som eh, norský policajný úradník pri Interpole. Bol som eh, začiatkom tohoto roka eh, požiadaný, aby som podporil uznesenie, ktoré bolo prednesené pri valnom zhromaždení Interpolu v Singapúre v roku 2009 bolo to rozhodnutie jednohlasné všetkých krajín, ktoré, boli, ktoré boli prítomné a síce, že všetky technické nástroje, ktoré máme k dispozícii, budú použité na to, aby sme zabránili detskému zneužívaniu interne- na internete a detskej pornografii na internete. A práve preto Interpol zasiahol do tejto práce rovnako a budem teraz trochu hovoriť o tom zozname domén, internetový domén, ktoré distribujú detskú pornografiu. Skôr ako pôjdeme Skôr ako budeme hovoriť o blokovaní prístupu, tak niekoľko konkrétnych vecí, o ktorých môžete rozmýšľať, keď e, trochu premyšľame nad e, históriou v roku 2004 eh, Internet Watch eh, nadácia začala, bloko- začala blokovať prístup k niektorým stránkam. Eh, v roku 2004 norská policia začala podobný proces. Niekoľko rokov, ktoré prišli potom, Švédsko, Fínsko, Dánsko, niekoľko ďalších krajín začalo tiež pracovať na tomto procese. Potom sme začali s európskym, projekte, európskym projektom, ktorý sa volá Sergap, ktorý bol zameraný na to, aby sme bránili distribúcii materiálov so zneužívaním detí v tak veľa krajinách, ako je len možné. Máme 14 krajín, ktoré sú v e, Cirkampe, okrem Europolu a Interpolu. Čiastočne to je financované Európskou komisiou. A systém blokovania je postavený v národnej legislatíve, ktorý funguje vo 8 krajinách v súčasnosti a rovnako spolupracujeme aj s krajinami, ktoré sú mimo e, tohoto pola e, a mimo Európy, ako napríklad s Novým Zélandom. Čo sme zistili na úrovni Interpolu je to, že nie všetky krajiny majú legislatívu, ktorá definuje alebo obmedzuje e, materiál so zneužívaním detí. V niektorých zákonoch sa jednoducho nespomína takýto typ materiálu. A teda potrebovali sme nájsť niečo, akýsi spoločný menovateľ, ktorý podľa nášho názoru by mal byť akýmsi rozumným základom, akýmsi rozumným východiskom, ktorý by nám pomohol definovať, čo je zneužívanie detí. A našli sme takýto zoznam kritérií, nazýva sa to zoznam toho najhoršieho v Interpole a vlastne je to akýsi zoznam toho, čo každá rozumná krajina bude mať ako zákon, ktorý chráni deti v ich krajine alebo deti vo všeobecnosti. Toto sú tie kritériá, ktoré tu máme na tomto zozname najhorších. prvom rade, deti e, musia byť mladšie ako 13 rokov. To je ten zoznam kategórii toho najhoršieho. V niektorých krajinách sa de- za deti považujú všetci, čo sú mladšie ako 18 rokov, ale my sme vybrali vek 13 rokov, aby sme mali istotu, že ide o dieťa. Musí to byť skutočné deti, čiže nemajú byť nejaké počítačovo generované, nemôžu byť e, nejaké, nejaké pseudoobrázky alebo počítačovo generované obrázky. Dieťa musí e, sa zdať byť skutočným dieťaťom a film alebo fotografia musí zachytovať skutočné dieťa. Musí tu byť vážne zneužívanie, e, či už orálny, vaginálny, análny alebo zásilnenie, alebo tom budem veľmi zamerané na genitálne orgány dieťaťa a polávne orgány dieťaťa, čiže nemôžu tu byť len deti, ktoré sa hrajú na pláži. Okrem toho to musí byť eh, potvrdené minimálne dvoma krajinami alebo dvoma organizáciami, ako napríklad Dánskou policiou a Interpolom, tak aby sme sa vyhli chybám a zároveň aby došlo k dohode, že toto je skutočne, eh, to splňa kritéria. No a okrem toho to musí byť na internete a musí to byť v distribúcii, um, počas, musí to byť online počas posledných troch mesiacov. Dôvod, prečo to sú tri mesiace, hoči to môže byť zvláštne, je to, že častokrát sa tieto, um, tieto obrázky vracajú na inom kontinente, na, inej, um, na inom serveri a tak ďalej. Prečo to robíme? Prečo v podstate blokujeme prístup? Robíme to kvôli tomu, aby sme pôsobili preventívne proti zločinu. Najdôležitejšia vec, ktorú policia môže robiť v každej oblasti, je pôsobiť preventívne. Je to najlacnejší má to najmenej obetí a zároveň je to aj to najča- najťažšie na meranie, pretože nemáme, nepoznáme ten konečný scenár, ktorému sme zabránili. Takže e, ťažko sa dá povedať, že to funguje. Prečo preto? Pretože ťažko sa nám odhaduje, prečo to funguje. Jednoducho musíme iba odhadovať, že to funguje. Robíme to preto, aby sme bránili práva obetí. Obete na obrázkoch, obete na videách to zneužitie, ku ktorému došlo, povedzme, už dávno, ešte stále môže daný obrazok byť opäť a opäť obnovovaný a opäť používaný a zdieľaný a ľudia to používajú preto, aby preto masturbovali, aby si vytvárali fantázie a veľa detí žije veľmi ťažko so skutočnosťou, že ľudia používajú obrázky, kde sú zneužité pred desiatimi rokmi a dodnes sa vlastne používajú tieto obrázky, aby stimulovali svoje fantázie. A jednoducho sa, sa boja, boja sa o svoje deti a boja sa, že ich manželky, ich partnery, niekto ďalší, ich spolupracovníci môžu nájsť tieto obrázky na internete musíme pôsobiť preventívne proti ehm, šíreniu a vlasteniu takýchto materiálov. Každá krajina, ktorá má zákon o materiáli zobrazujúcom zneužité deti, ehm, musí hovoriť, že distribúcia je nelegálna, hoci e, v istých prípadoch to nie je úplne presné. To sú práve tie veci, proti ktorým snažíme ehm, pôsobiť preventívne. Snažíme sa Pozrie proti tomu, aby to nebolo zobrazené verejnosti, napríklad všeobecnej verejnosti, ktorá náhodou môže kliknúť alebo urobiť chybu vo svojich e-mailoch, alebo, alebo hľadajú, eh, hľadajú pornografiu, ktorá je ktorá je povedzme na tej hranici niekde okolo 20 rokov, tá bežná pornografia, ale toto ich vlastne vedie stále k mladším a mladším ročníkom a skončia pri niekom, kto má 9 rokov. Takže zrazu sa osídlu na stránke, ktorá zobrazuje deti, povedzme. E, robíme to tým, že sa snažíme materiál rýchlo zneprístupňovať a rýchlo blokovať pre internetových používateľov. Čas je naozaj veľmi dôležitý faktor potenciálnym počtom 2 miliard internetových používateľov. Každú minútu sa niečo sprístupňuje na internete a to všetko má možnosť dosiahnuť všetky tieto miliardy ľudí. Blokovanie je iba takým základným faktorom, je to veľmi rýchle a efektívne. Mazanie je náročné, trvá to veľmi dlho. Keď ste vo svojej krajine, keď poznáte tú krajinu, ktorá má hostiteľské práva, je to veľmi jednoduché, lebo stačí jeden telefonát a je to preč ak to je v inej krajine, ak, ak, je, to, ak je za tým kriminálna organizácia a tak ďalej, tak oni nebudú mať žiadnu kontaktnú informáciu. Bude to trvať e, veľmi dlho, kým to, s to vymaže, ale ako som už hovoril, e, každý takýto krok je vlastne ďalším zločinom na obeti, ktorá je na obrázku. Digitálne médiá sú úžasné, veľmi jednoducho sa zdieľajú, ľahko sa kopírujú a opäť sa ľahko umiestňujú na internet, ľahko sa umiestňujú na iné miesta ale keď tieto obrázky vymažeme, keď tieto stránky vymažeme, tak oni sa objavia za niekoľko minút, za niekoľko hodín alebo dní niekde úplne inde, pretože v podstate nie sú odkazané na fyzikálne, fyzické médium, majú stovky, tisícky kopií a častokrát sa automaticky presúvajú medzi kontinentami a preto je pre políciu veľmi ťažké um, tento materiál vymazávať. Ale vymazanie je našim cieľom. My chceme tieto materiály vymazať, tak aby sme chránili obete navždy ale e, vyvázanie je veľmi ťažká cesta, ktorú sa treba ubrať. Ehm, ale zatiaľ musíme mať niečo, čo použijeme v medzičase, kým čakáme, kým sa daný materiál vymaže. Blokovanie prístupu nie je e, konečné riešenie. Nevychádza z nejakého e, rozoznávania obrázkov. Každý, <coughs> každá stránka ktorá zozname je overovaná, aby sme sa uistili, že daný materiál, ktorý na tejto stránke je, nezodpovedá týmto kritériám. To je niečo, čo policia môže robiť namiesto toho, aby pôsobil. Nie je to niečo, čo policia robí namiesto policajnej práce. To je niečo, čo robí popri normálnej policajnej práci, čiže popri eh, prehľadávaní domov, počítačov eh, a tak ďalej. To je niečo, čo musíme, musíme robiť paralelne. Nie je to absolútne riešenie, je to len súčasť riešenia. Prevencia ale nevyčlenuje aj intervenciu. Niektorí ľudia si myslia, že keď tomu dokážeme pozrieť preventívne, nemusíte robiť nič. Nie naopak. My musíme robiť preventívne a zároveň musíme robiť niečo veľmi aktívne, tak aby sme pôsobili preventívnejšie. Zatiaľ sa dá, nedá povedať, že by to znižovalo počet uh, počet alebo objem materiálu, ktorý je na internete dnes, ale znižujeme tým objem materiálu, ktorý je k dispozícii na interne- internete. Pre užívateľa je mu jedno, či to je neprístupné, alebo zablokované, alebo vymazané. Jen sa, on sa k tomu nevie dostať a to je rozhodujúce. Ehm, deti eh, nie sú identifikované blokovaním prístupu dnes veľmi veľa policajných zložiek je, je zamestnaných tými jednoduchými prípadmi, eh, kde vlastne vedú nejakú web stránku eh, a, a vlastne zamestnáva to veľmi veľa policajtov, ktorí, ktorí vlastne musia identifikovať a tak ďalej. Je dôležité, aby sme efektívnejšie prerozdeľovali eh, prostriedky a zároveň kapacity, tak aby, aby aby sme, ehm, aby sme dokázali ochrániť deti pred ďalším zneužívaním. Nefunguje to na protokoloch, nefunguje to na peer-to-peer, -peer, ale veľmi dobre to funguje v rámci ICTP a na bežnom webe, ehm, to, čo ľudia považujú za tú najprístupnejšiu časť internetu. Ďalšie policajné metódy musia byť používané pri iných protokoloch. Nikoho nezatýkame, nikoho neumiestňujeme do väzby, blokovaním prístupu my negenerujeme žiadne prípady negenerujeme tým žiadne, žiadne prípady, len vlastne komplikujeme prístup e, a takýmto spôsobom uvoľňujeme prostriedky, pretože potom bude menej prípadov, ktoré vychádzajú z internetových, z internetových vlastne obrázkov. Takže snažíme sa predchádzať tomu, aby sa niekde objavil server, ktorý má tisícky používateľov. Blokovanie prístupu redukuje počet detí, ktoré sú na týchto stránkach. My e, sa snažíme zabezpečiť to, že vlastník domény je zodpovedný za materiál, ktorý sprístupňuje na internete, keď máte noviny. Vy ste zodpovední za to, čo uverejňujete v daných novinách. Keď máte doménu, ste zodpovední za to, čo dávate na danú doménu. Ako som už hovoril, robíme to manuálnou kontrolou snažíme sa zvyšovať povedomie, pretože keď niekoho presunieme preč od um, materiálu zneužívajúcich, eh, kde sa zobrazujú zneužité deti, snažíme sa aj vysvetliť, čo sa stalo a prečo sa stalo, aby ste sa mohli stiažovať, keď nesúhlasíte. Keď ste vlastník domeny, môžete kontaktovať eh, vlastne eh, tento orgán, aby to bolo prehodnotené. Keď máte otázky ohľadom legislatívy, máme tam link, kde môžete si prečítať zákony, ktoré platia o vašej krajiny alebo všeobecné práva a tak ďalej, ktoré hovoria o právach dieťaťa. Takže máme tam vlastne priamo informáciu, ktorú poskytujeme tak, aby sa mm, vlastne vlastne kto mene vedel eh, lepšie informovať. Tým, že máme blokovanie prístupu, tak je možné pre poskytovateľov internetu a poskytovateľov prístupu, aby eh, si osvojili zodpovednosť na etickej platforme. Mnohí z nich to chcú spraviť, mnohí z nich eh, nechcú sa zapájať do distribúcie materiálu zobrazujúco zneužité deti, ale nemajú nástroje, ako tomu predchádzať. A toto práve im dáva dané nástroje. Niektorým ľuďom sa to nepáči. Niektorí ľudia nebudú súhlasiť s čímkoľvek, čo je policie, s akýmkoľvek zásahom do toho, čo oni považujú za svoje súkromný život a svoje súkromie. A nesúhlasia s tým, aby policia zasahovala do informácií ľudia nesúhlasia s rôznymi policajnými metodami. Ale to je v poriadku, o tom môžeme diskutovať. Je to transparentné, vieme to, vieme to, vieme to vysvetliť a vyhodnotiť, všetko sa opätovne kontroluje Častokrát sa to dotýka aj právnych služieb. Napríklad, keď dáte 9 obrázok ľudí, ktorí sú 18 a plus a dáte tam 9-ročné um, dieťa, ktoré je znásilnené, my povieme, že to je nelegálna domena. A zachováme to na zachovujeme to na zozname tých, eh, tých eh, zakázaných domén, kým nevymažete toho 9-ročného a nenahradíte to niečím iným. Takže je to stále zodpovednosť vlastníka. Myslíme si, že aplikujeme tie isté štandardy na internete ako aj vo zvyšku spoločnosti. Eh, nikdy nebudeme akceptovať ľudí, ktorí umiestňujú obrázky znásilnených detí. Proste jednoducho to je niečo, ani vy by ste to neakceptovali vo svojej lokálnej komunite. Zavolali by ste polúciu a vlastne robili by ste raziu. A my robíme to isté na internete. My jednoznačne hovoríme, že ako spoločnosť, ako policia, ako politici, jednoducho my neakceptujeme distribúciu materiálu za obchádz- zobrazujúceho zneužité deti na internete alebo prostredníctvom internetu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. Eh, hmm. grazie. Ďakujem veľmi pekne. za tento veľmi zaujímavý príspevok. A ako sme povedali už včera, veľmi by nám pomohlo, keby ste mohli zaslať svoje prezentácie aj v písomnej podobe, aby sme ich mohli veľmi dobre využiť pri príprave nášho textu tak aby sme mali 100% istotu, že sme do neho zahrnuli všetky príspevky, ktoré tu odzneli. A teraz by som chcela dať slovo Kristianovi Hopemu, ktorý zastupuje nemeckú kriminálnu, spolkovú kriminálnu políciu Ospravedlňujem sa, že ja budem musieť odísť zhruba na 20 minút, ale musím hlasovať v svojom výbore. Z dôvodov tejto vyššej moci tu budem, okolo, tu budem chýbať asi 20 minút, takže nech sa páči, pán Hopper. Dobré ráno. Ja som vedúci odboru na našej kriminálnej polícii, ktorý sa zaoberá detskou pornografiou na internete a preto sa zameriam na túto oblasť. Chcem to uviesť dvomi, tromi bodmi, aby som ešte raz jasne povedal, čo ide. Detská pornografia je fotografické znázornenie hlavného zneužitia detí a preto sa tu hovorí alebo približuje tomu tej anglickej definity. To, čo vidíte na obrazoch, je reálna skutočnosť. To dokumentuje vlastne len to sexuálne zneužívanie obrazom. Rozšírenie a dostupnosť obrazov a videa na internete opakuje násilie vykonávané na deťoch a takto upevňuje ich postavenie ako obete. Každé pozeranie týchto obrázkov, každý pohľad na tento obraz predstavuje vždy nové a nové porušenie práv obete. Toto pozeranie sa na detské pornografické obrázky vedie k zvýšenému dopytu. Čím viacej sa pozerá, tým viacej sa produkuje a zvyšuje sa tým pravdepodobnosť E, zneužívania detí, e, e, detí pachateľmi internet tu nás zohráva dôležitú úlohu a musíme vychádzať z toho, že absolútna väčšina detského pornografického materiálu sa rozširuje rôznymi službami internetu a konzumuje cez ne. Detská pornografia sa ponúka vo všetkých službách internetu a všetci, ktorí majú prístup k údajom, k údajovým e, linkám, k prenosom, všetci sa na tom zúčastňujú. Patrí k tomu celosvetová sieť, ďalej skupiny rovesníkov, rôzne čety, ako aj kvalitatívne náročnejšie porty. Výpoveď o tom, v ktorej časti by bol alebo je pornografia na internete najlepšie, najviac poskytovaná, to nie je možné, pretože vôbec nemáme parametre a veličiny na meranie, čo chceme počítať, pachateľov, obete, obrázky, alebo čo chceme počítať. Preto nemáme nejakú vážnu výpoveď o tom, že ktorý, ktorý kanál je najviac využívaný. Detská pornografia je na všetkých službách internetu. Od roku 2000 vidíme komercionalizáciu detskej pornografie. To znamená, že sa za to aj cez internet platí. A to vieme zistiť ale len v celosvetovej sieti. Vo, všetkých ostatných častiach sú pornografické materiály poskytované alebo vymieňané zadarmo. Z pohľadu môjho úradu sa dá bojovať proti detskej pornografii v troch oblastiach. A sú to tie oblasti, ktoré by mohli mať dopad na všetky časti internetu. Na prvom mieste musí ísť o to, aby sa pachatelia, to sú tí, ktorí páchajú to násilie, na základe mm, usvedčujúceho materiálu boli vypatraní, zistení. Jednoducho snažíme sa to zistiť E, kto je páchateľ, miesto činu a snažíme sa zabrániť ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti, rozširovaniu materiálov. Snažíme sa jednoducho vysušiť, vypáliť zdroje produkcie. Potom, keď dojde k zatknutiu a sa to zverejní, tak je to určitá odstrašujúca funkcia, je to preventívna funkcia a má to teda takýto dopad na ostatných pachateľov. Či je nejaká väzba medzi touto prevenciou, všeobecnou prevenciou a zvýšeným zatknutím a odsúdením, to nevieme povedať. Pri nových zákonoch by sme ale mali uvažovať aj o odstrašujúcom účinku trestu pokiaľ ide o vzťah opäť, obete a pachateľa pohlavného trestného činu, tak je tu veľmi dôležitý aj ten faktor toho navádzania, groomingu, vytvárania tých väzieb a aj to treba využiť. Musím povedať, že v Nemecku to máme ešte stále zaradené do beztrestných činov, do činov, ktoré sa netrestajú, ale aby sme tu zaviedli trestnosť a zvýšili bezpečnosť detí. To sa veľmi ťažko e, predstavuje alebo zavádza. Neviem si predstaviť, že by sa nám to podarilo presadiť v praxi. Ide v ďalšom kroku treba sa zamerať na držiteľov a šíriteľov týchto materiálov a e, treba znížiť dopyt a treba sa zamerať proste na všetkých. Nie len na www, ale aj na boardy, skupiny rovesníkov a tak ďalej. My sme už v roku 1993 zaviedli trestnosť e, prípravy akejkoľvek manipulácie s e, detskou pornografiou. Už len to, že niekto si klikne na obrázok a zvolí si detskú pornografiu, chápeme ako trestný čin a chcem povedať, že teraz tu vidíme rastúce technické možnosti, rôzne spôsoby činnosti a preto by bolo vhodné zamyslieť sa, či už e, aj vlastníctvo a rozširovanie linkov na detskú pornografiu je trestným činom. Takisto treba uvažovať o tom, že či e, že či aj iné informácie, ktoré sa týkajú produkcie detskej E, pornografie by sme nemohli kvalifikovať ako trestný čin. Ďalej sa zaoberáme zisťovaním stôp na internete, napríklad tie rôzne adresy, ktoré tam sú, IP adresy, ktoré sú zvyčajne tým najrychlejším, najúspešnejším spôsobom, ako sa dostať k pachateľovi. Priradenie k osobe alebo k fyzickému pripojeniu je veľmi rozhodujúce pre naše konanie. Čím sa konšpiratívnejšie rozširujú e, pornografické materiály, tým ťažšie sa nám zisťujú stopy páchateľov. A i keď sa to niekedy podarí, predsa len v budúcnosti si budeme musieť položiť otázku, že či naše vyšetrovacie prostriedky momentálne stačia na boj s pedofilnou subkultúrou Máme mnoho komunít, boards, nemeckých hovoriacich skupín napríklad, ktoré majú 300-400 členov, ktoré si vytvorili svoje čety alebo bordy len na to, aby si vymieniali skúsenosti alebo kontakty z zneužívania detí a e, vymieňajú si pornografický materiál. Sú to veľmi uzavreté komunity, kde sa dá dostať len cez heslo alebo cez registráciu. Teda keď máme takúto výmenu detskej pornografie, ktorá je neprístupná bežným používateľom www, tak na www sú také komerčné detské pornografické stránky, a ktoré sú nebezpečné práve preto, že je k ním ľahký prístup preto môžeme považovať www za tú časť e, e, cybersveta, kde je ten najľahší prístup a kde je aj najväčšie množstvo. Je tam aj e, dobrovoľná alebo chcená či nechcená konfrontácia so strecnosťou takejto detskej pornografie trestnosť detských pornostránok, e, sťaženie prístupu na tieto stránky je skutočne cieľom našeho zákona z februára, ktorý je zákonom na stiaženie prístupu. Voľná dostupnosť detskej pornografie na celosvetovej sieti predstavuje okrem trestnosti aj rušenie verejnej bezpečnosti a poriadku. Musíme skutočne sa snažiť potlačiť toto rušenie verejného poriadku. To je základný účel tohto zákona. Uh, Považujeme to za preventívne doplňujúce opatrenia v celkovej koncepcii boja proti detskej pornografii na internete. Snažíme sa teda sťažiť prístup k k stránkam, redukovať komercializáciu tover, tovaru dieťa a snažíme sa aj znížiť traumu obeti. Hovorí sa aj o tom, že deti, ktoré boli ako deti alebo mladistve e, zneužívané, tak potom, keď sa v dospelosti stretnú so svojím vlastným obrazom, prežívajú túto traumu druhýkrát. A to nie je jednotlivý, osamotený prípad a jednoducho musíme zabrániť aj tomuto. V Nemecku nemáme žiadne skúsenosti so zákonom stiaženia prístupu, pretože je to len nový zákon, ale z vyšetrovania vieme, že takéto detské pornografické stránky majú 1,2 až 1,5 milióna navštevníkov za mesiac. To znamená, za 4 týždne sa na takéto stránky pozrú ľudia 1,2 až 1,5 milióna krát. To znamená, že tu dochádza, že to je obrovský potenciál porušovania alebo páchania e, trestných činov tento zákon o stiažení prístupu sa uplatňuje osobitným spôsobom a to znamená, že my dávame prednosť mazaniu pred všetkým. To bolo ale vždy tak. My od roku 2000 aj predtým sme strany, ktoré sme poznali v, vo vnútrozemí sme vymazali v priebehu krátkeho času a keď sme vedeli o takýchto stránkach v zahraničí, tak sme sa snažili dosiahnuť ich vymazanie priamými kontaktmi. Napríklad sme spolupracovali e, s USA alebo s Ruskom, tiež s príslušným orgánom na ministerstve vnútra. Sťaženie prístupu bolo teda alternat- alternatíva k maza- sa nechápe ako alternatíva k vymazaniu alebo k zatvoreniu, ale ako doplnok, pretože takéto stiaženie prístupu by malo pokryť obdobie do vymazania a tieto e, tieto tieto stránky jednoducho majú veľmi náročné vymazanie, alebo je to veľmi komplikované vymazať. E, tá prvá voľba je vymaza- prvá voľba vymazanie prístupu, zablokovanie prístupu. Takže je potrebné naozaj si uvedomiť, že ktoré veci sú akceptovateľné, pretože e, samozrejme, že pokiaľ ide o e, internet, e, sú isté veci, ktoré sú k dispozícii. Na základe nášho hodnotenia, ktoré robíme od začiatku tohto roka, vám môžem, hádam, uviezť jeden číselný údaj na tomto mieste. Pokiaľ ide o toto hodnotenie, ešte sme ho neukončili, ale dnes Máme 160 e, rôznych e, upozornení na takéto detské pornografické webové stránky. tam v podstate nejde e, jednoducho o to, že by neboli týchto 160 rôznych stránok, na ktoré nás upozorňujú, to je približne len 40 Po jednom týždni po 7 dňoch obyčajne sú tieto veci znovu prístupné na webe. To znamená, že vlastne títo páchatelia môžu ďalej vlastne páchať e, takéto porušovanie práv, pokiaľ ide o tieto deti. A z môjho hľadiska, z policajného hľadiska, a z hľadiska prevencie a predchádzaniu je e, to samozrejme nie je alternatíva, ale je to vlastne len rozšírenie eh, v nadväznosti na tie prostriedky, ktoré používame. Tieto metódy alebo techniky uzatvárania eh, eh, v porovnaní s tým počtom návštev a s prístupom môžeme chápať ako úspech, keď sa nám to podarí znížiť o akékoľvek množstvo. Nechcem povedať, že nepoužívam preventívne za, e, za metódy, pretože sú nie natoľko účinné. To nie je pravda. Jednoducho keďže e, ide aj na záver by som chcela ale povedať, že pri jave detskej pornografie ide samozrejme o globálny jav tieto naše metódy boja s týmto javom sú účinnejšie, keď budú vykonávané na medzinárodnej úrovni a keď sa príslušné orgány spoja a vytvoria komunikačné siete a siete ekonomika, priemysel podľa mňa musia viac ako doteraz prispieť a pomôcť tam, kde ich služby a technika sa takto využívajú. Mám tu na mysli najmä providerov. Ide o to, aby sme využili to, čo už sme nazbierali na skúsenostiach napríklad v oblasti liniek pomoci. Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, veľmi pekne ďakujeme, pán Hope. A teraz by som chcel dať eh, slovo pani Šol. Dobré ráno vám prajem. Volám sa Gabriel Šol a som zo strediska pre ochranu eh, detí na online a eh, zabraňovanie eh, detskému zneužívaniu. Toto je organizácia, ktorá bola v 2006 roku založená, aby sme bojovali proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Toto bola reakcia na stále sa zvyšujúce um, si náraz týchto vecí na internete, snahu nadvezovať kontakty a pripravovať si takto deti. A, a pokiaľ ide o CEOP, CEOP je skratka môjho strediska, to je vlastne centrálny bod a v nadväznosti na akékoľvek takéto sexuálne zneužívanie, ktoré sa obavuje, objavuje na online. Takže je vlastne uh, taký gombík v nadväznosti na CEOP, a um, tam je možné okamžite sa s nami spojiť a toto môžu spraviť samozrejme aj deti a tak ďalej. Môžu nám ľudia nechávať odkazy. mimovládne organizácie, rôzne súkromné organizácie častokrát ohlasujú COPu e, takéto zneužívanie detí. COP dostáva tisícky takýchto hlásení každoročne. Tieto správy sa hlavne týkajú uh, pripravovania, respektíve snahy nadviazania kontakt e, s takýmito deťmi e, cez e, online formou. A CEO samozrejme má aj globálne orgány, ktoré sa snažia zabraňovať trestným činom. Ide o zamedzovanie zneužívania detí. CO sa stal vlastne vysoko špecializovanou agentúrou, ktorá presadzuje právo celého, bol veľmi hrdý na to, že vlastne viedol aj Európsku finančnú koalíciu, ktorú financovala Európska komisia, ktorá práve vlastne prešla svojou 14-mesačnou pilotnou etapou. Ehm, na základe našich skúseností, pokiaľ ide o um, boj proti zneužívaniu detí. celop eh, víta eh, tento návrh smernice, pretože si aj presvedčený, že by to viedlo vlastne k veľmi širokým kosiálnym opatreniam. A je veľmi dôležité, že by to vlastne posilnilo eh, orgány činné v trestnom konaní v nadväznosti na to, že by mohli v podstate aj proaktívne robiť isté kroky a zasahovať aj v takých prípadoch, kde sa ľudia títo ľudia snažia, e, títo páchatelia snažia nadväzovať kontakty s deťmi. Veľmi dôležité je pamätať na to, že ten, toto prostredie online nie je vlastne um, normálnym e, prostredím, pretože tí ľudia, ktorí uh, sú deviantmi a ktorí majú sexuálny záujem o deti, tí sa snažia samozrejme nejakým spôsobom anonymne e, do tohto vstupovať, snažia sa vlastne nadviazať kontakty s týmito deťmi a potom ich zneužívať. Článok 6 e, e, našej organizácie hovorí o takomto sexuálnom zneužívaní. My máme v podstate stovky takýchto hlásení v nadväznosti na grooming. Ide vlastne o lákanie dieťaťa, lákanie a snahu potom cez takýto kontakt vlastne začať zneužívať deti. Častokrát tieto deti veria um, takýmto ľuďom, ktorí s nimi nadviažú kontakt. Často sú to, um, je to proste sexuálny pomer. Častokrát takýto páchateľ si postupne vlastne pripraví takéto dieťa, potom sa dohodne s dieťaťom, na tom, že sa s ním stretne a následne ho sexuálne zneužije. Samozrejme, že je veľmi dôležité sledovať pach, e, správanie sa páchateľa, pretože čak stokrát v podstate e, takýto obeď nie je pripravená na nejaké stretnutie mimo online, ale práve cez webové kamery, to znamená priamo formou online. Takýto typ činnosti musíme naozaj kriminalizovať, pretože nemôže byť jednoducho dovolené uh, takýmto spôsobom zlákať deti, pretože tieto deti sú citlivé, zraniteľné a potom jasným cieľom je v podstate ich zneužitie buď formou online alebo e, mimo e, tejto internetovej siete. Takže tí ľudia, ktorí napríklad boli už v podstate usvedčení e, z takýchto trestných činov, to sú ľudia, ktorým by nemal byť povolený e, voľný prístup k deťom jednoducho. Pretože sú to deviandi. Tí ľudia, ktorí boli um, potrestaní uh, v nadväznosti na takéto trestné činy, tak tí sú nás vedení v špeciálnom registri takýchto páchateľov. A samozrejme, že môžeme e, využívať tieto informácie, môžeme ich identifikovať a môžeme ich diskvalifikovať v nadväznosti na prácu s deťmi. Aby som vám uviedla niekoľko príkladov a čísiel. 60 tisíc dospelých osôb v trojročnom období e, do roku 2007 e, malo zabranených pracovať s deťmi. Toto celkom jasne vlastne preukazuje, že tí, ktorí majú sexuálny záujem o deti, tí sa snažia v podstate um, nadviazať veľmi úzky kontakt s deťmi. Musíme samozrejme patričné opatrenia prijať, aby e, sa takéto sexuálne e, trestné činy nemohli vlastne e, odohrať. CEOP má manažerský tím, ktorý v podstate vykonáva dohľad, dohľad aj nad týmto registrom sexuálnych páchateľov a, a samozrejme, že dávame pozor aj na tie osoby, ktoré, uh, u ktorých je podozrenie, že by chceli vycestovať v nadväznosti na takéto sexuálne trestné činy niekde do zahraničia. Samozrejme, uh, že môžeme sa podeliť o tieto detaily s inými orgánmi čo, trestnými v, e, uh, činnými v trestnom konaní a snažíme sa zabraňovať takýmto osobám v tom, aby mohli vycestovať do inej krajiny a tam sa dostať do blízkosti týchto detí a sexuálne ich zneužívať. Samozrejme, že e, veľmi e, takýmto spôsobom oslabujeme vlastne tieto možnosti pachateľov. Takisto vítame článok 21, pretože tým pádom by sa vlastne blokoval prístup na také webové stránky, kde je detská pornografia, tak ako to je popísané. My si uvedomujeme, že toto opatrenie samozrejme vyvolá obrovskú debatu a a vítame túto možnosť priamo s vami diskutovať o tejto záležitosti. Niektorí kritici článku 21 konštatovali, že to nie je dostatočne efektívne, pretože väčšina takýchto fotografií e, sa v podstate predáva cez siete peer-to-peer. -peer. Ale samozrejme, že my chceme počiarknúť, že častokrát vlastne tieto neslušné fotografie detí a tak ďalej sa šíria cez e, internet a aj na nekomerčnej báze. Samozrejme, že tu ide aj o isté členstva hierarchických komunít, osôb, ktoré rovnako zmýšľajú a tak ďalej. A práve preto sa tieto osoby snažia v podstate ustavične produkovať nové fotografie. Takéto sexuálne zneužívanie detí je v podstate istým spôsobom aj podmienované tým, že sa snažia títo ľudia dostať tak povedať, do vyššej hierarchie v nadväznosti na tie organizácie, v ktorých títo ľudia fungujú. A takíto eh, páchatelia v podstate veľmi často robia všetko preto, aby rozširovali takéto fotografie. Ale eh, samozrejme, že by sme chceli počiarknúť ako naša organizácia, že takéto blokovanie je vlastne veľmi efektívnym spôsobom a že takýmto spôsobom sa dá vlastne zabraňovať šíreniu takýchto fotografií. Samozrejme, že je potrebné aj zaviesť istú rehabilitáciu, pretože pokiaľ ide o tieto fotografie, častokrát v podstate majú pachatelia pocit, že je možné takéto veci šíriť bez toho, že by bolo možné tieto osoby potrestať. Častokrát v podstate e, sú to aj rovesníci, ktorí toto robia, takže by sme chceli počiarknúť ten bod, ktorý v podstate počiarkovali niektorí rečníci už predtým, že blokovanie E, vlastne e, pomáha v tom, že sa nestávajú tie deti, ktoré boli už zneužité, znovu obeťami. Chceli by sme naozaj počiarknúť, že e, stiahovanie takýchto webových stránok sa môže naozaj spraviť veľmi rýchlo. My by sme samozrejme súhlasili s tým, že odstraňovanie týchto stránok, respektíve ich vymazávanie, by bolo ďaleko efektívnejšie ako blokovanie Samozrejme, eh, že je to veľmi ťažké niekedy robiť, eh, pretože eh, počas toho obdobia práve, povedzme, prebieha vyšetrovanie a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujeme, pani Šo. Teraz dávam slovo pani Weiler. Dobré ráno vám prajem. Ja som bola psychologičkou už veľmi dlho a pracovala som s deťmi, ktoré boli sexuálne zneužívané už asi 20 rokov. A to, čo mi chýba, pokiaľ ide o túto diskusiu, je vlastne ten pohľad na tie obete. Takže v zásade v podstate prevrátim na ruby tieto vyhlásenia a budem sa vám snažiť e, vysvetliť, že o čom vlastne hovoríme. Možno, že aj odpoviem na niektoré z tých odpovedí, e, ktoré, e, otázok, ktoré tu včera odneli. Povedzme, že máme 6-ročné dieťa, ktoré chodí niekde do e, škôlky a tam prešlo proste takým, e, takou výchovou, kde ho naučili hovoriť nie, potom chodí do školy, obidve e, rodičia pracujú, nemajú veľmi veľa času a má veľkého priateľa niekde v susedstve, povedzme, že Johna. A John sa o neho stará. Ľudia, a samozrejme, že rodičia sú veľmi v podstate uspokojení, pretože majú babysitra, toho, kto sa stará o dieťa, stará sa o toto malé dieťa a v konečnom dôsledku začne potom toto malé dieťa um, obchytkávať a dieťa s tým má obrovský problém, pretože e, vie, že toto je dospelý chlap, vec, ktorého e, jeho rodičia majú veľmi radi a aj ak by som povedal mojej mame v podstate, že uh, Ehm, nechcem, aby mi takéto veci robil, tak sa budem vlastne hambiť. A John potom v tomto pokračuje, začne zneužívať tohto malého chlapčeka alebo toto dievčatko a zneužíva tohto chlapčeka alebo dievčatko. Možno, že len análne, ale ľudí, e, rodičia nechápu, o čo ide. Ale faktom je, že to dieťa istým spôsobom má rado tohto Johna a pretože sa o neho stará, ale v podstate e, chce, aby prestal e, vtedy, keď začne robiť takéto veci a to je naozaj veľmi ťažké povedať. Takže tie deti e, isté, isté znamenie dávajú, ale nikto to nechápe pretože ja vám môžem povedať, že aj v mojom okolí v podstate poznám takých ľudí, ktorí zneužívajú deti. A keby sme aplikovali štatistiky, mali by sme asi aj neidentifikované obete a asi aj neidentifikovaných páchateľov. A o tom hovoríme. To je presne to, čo nechceme nejakým spôsobom priznať. A nakoniec potom táto malé dieťa si uvedomuje tým, že rastie, že dospieva a že vlastne takéto zneužívanie pokračuje, že vlastne e, spolu páchateľom a potom si ten chlapček uvedomí, že John uh, vlastne uh, robí z toho fotografie, robí z toho filmy, točí z toho filmy. A potom v podstate ho začne John zneužívať. Vieš čo? Ak uh, to niekomu povieš, tak ja im ukážem uh, tento film a nikto ti nebude veriť, pretože ty si to vlastne robil uh, dobrovoľne. Takže ja zdôrazňujem na to, hlavne to, že ak my ako dospelé osoby vlastne sa nezačneme starať o tieto deti a neuvedomíme si, že vlastne e, v našom bezprostrednom okolí sú ľudia, ktorí robia s deťmi to, čo robiť s tými chcú. A pretože toto malé dievčatko alebo chlapček by jednoducho mohlo povedať nie, ale deti potrebujú dospelých, ktorí sa o nich starajú. A ak sa potom takéto fotografie distribujú prostredníctvom internetu alebo rôznych sietí peer-to-peer, rovesníckých sietí, to je ešte ťažšie potom pre tieto deti, tak ako to zdôraznil predchádzajúci rečník, pretože potom tá hamba sa stáva úplne verejnou hambou môj najhorší strach, toho, čo sa najviac bojím, sa stane verejné a nemám vôbec kontrolu nad tým, kto to bude vidieť, čo sa so mnou dialo, keď som mal 6 rokov a dokonca, aj keď sa vymažú tieto stránky, nemôžeme si byť istí, že sa tento materiál znovu nedostane do toho internetu alebo do týchto sietí e, rovesníkov, pretože jednoducho nevieme vlastne, že čo kto má uložené v svojich počítačoch a čo, o čo sa kto vlastne delí s tými ostatnými. A takisto, pokiaľ ide o takéto zvádzanie detí cez internet, pretože ak som adolescentom a mám ťažké obdobie, pretože adolescencia je naozaj ťažké obdobie, odrazu sa stretnem s týmto vynikajúcim chlapom um, cez internet, možno, že ani natoľko neklame, možno, že predstiera, že má 30, hoci má 40, možno, že mi nechce povedať to, že je ženatý a že má tri deti, ale presne to spraví v podstate, čo robil tento John mimo internetu. To znamená, že on v podstate nadviaže so mnou kontakt, bude ma konfrontovať s istými vecami, s ktorými konfrontovaný nechcem byť. A nemám ani predstavu vlastne, ako e, by som sa s týmto mal vyrovnať, pretože som jednoducho uh, Eh, ma to zoberie. Ja viem, že by som to o tom mal povedať eh, svojim rodičom, respektíve svojemu učiteľovi, ale ako im mám povedať, že posledné tri mesiace vlastne rozprávam v nejakej chatroom s nejakým chlapom, ktorý ma teraz vlastne uh, vydiera, ktorý chce, aby som sa e, dotýkal svojich intimných častí pred webovou stránkou, aby som masturbovala a tak ďalej a potom mi povie, že ak e, v podstate niekomu niečo o tom poviem, že bude distribuovať tieto e, zábery a ak si moje okolie vlastne neuvedomí, že to nie je moja chyba, lebo aj ak mám len 12 rokov a ak som dostatočne um, verbálne zdatný, inteligentný, nerobím nič proti tomu páchateľovi, ktorý vlastne si e, zaumienil, že ma bude sexuálne zneužívať. My si musíme v podstate uvedomiť, že vlastne e, tá moc je vždy na strane tých dospelých, ktorí zneužívajú tieto deti. A ešte ďalšia veci, sexuálne zneužívanie ženami. A toto v podstate sa tiež deje a o tomto vôbec nechceme hovoriť, pretože každá, matka, každá žena je potenciálne matka a každá matka je potenciálne dobrá matka. A toto sú takisto veci, ktoré musíme brať do úvahy, pretože naozaj je to potom v takýchto prípadoch obrovsky ťažké. Takže hovoríme, že potrebujeme viac prevencie. Áno, absolútne s tým súhlasím, ale toto prevencia nepôjde nikam, ak sa naozaj nezameriame na dospelých, a, pretože musíme v podstate sa starať o tie deti a adolescentov, ktorí sú okolo tých dospelých. Musíme skutočne ich e, priviesť k tomu, aby naozaj uvažovali takým spôsobom, nie aby boli hysterické alebo panické, ale aby robili tie správne kroky, keď príde k nejakému podozreniu. Buďme úprimní ak napríklad je to uh, môj brat, o ktorom hovoríme, ja si neviem predstaviť, že by môj brat mal byť takýmto páchateľom, radšej o tom vôbec nebudem hovoriť. A ak mi to dieťa povie, ja nechcem byť s týmto človekom, tak naozaj musím spraviť patričné kroky a zistiť, čo sa vlastne do čerta deje. V Nemecku sme mali 11 961 na takýchto hlásení policii, ale hovoríme 34 deťoch, ktorí sú každý boží deň v roku 2009, teda boli každý boží deň sexuálne zneužívané. A toto sú len tie správy, ktoré dostáva policia. Dúfam, že vlastne chápete, že aké je to ťažké pre tie deti vôbec o tomto hovoriť. A ešte ťažšie je obrátiť sa na policiu, čiže tie skutočné číselné údaje vlastne vôbec nevieme a nikdy ich asi vedieť nebudeme. Ale ak nezačneme konať teraz a ak nezačneme harmonizovať našu legislatívu a ak naozaj nezačneme brať do úvahy vlastne všetko to, čo vieme dnes a ak nebudeme príjmať každé jedno opatrenie, ktoré by sme mali e, robiť e, na to, aby sme ochráňovali deti e, dnes a v budúcnosti, tak by sme sa naozaj mali absolútne za seba hambiť a nemali by sme predstierať, že tie deti sú našou budúcnosťou, pretože my sa o ne naozaj nestaráme. Sú to vynikajúce deti, ktoré sú asertívne, ktoré sú zručné verbálne, ktoré žijú vo vynikajúcom prostredí, ale takisto je aj veľmi veľké percento detí, ktoré jednoducho nemajú na koho sa obraniť, obratiť. A toto sú deti, o ktoré by sme sa mali starať a mimoriadnú pozornosť by sme im mali venovať. A práve z toho dôvodu vlastne naša organizácia nevinnosť e, v ohrození, innocence in danger, tá skutočne víta túto smernicu. A ja si naozaj myslím, že ak táto smernica neprejde, tak v podstate by sme sa mali vrátiť domov a povedať našim deťom, viete čo, my, vám nevie, my vás nevieme ochrániť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dobre, a ďalej. Ďakujem veľmi pekne. No a Ďalej dáme slovo e, pánovi Selströmovi, ktorý zastupuje švédsku policajnú, e, švédske policajné veliteľstvo. Dobrá ráno vám všetkým, ja som Björn Selström a som tým lídrom na národnom výbore, na národnom e, vyšetrovacom výbore, ktorý sa zaoberá ochranou detí. Som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť. Som naozaj veľmi rád aj v mene mojich mojich pracovníkov, že máte záujem o to, čo sa deje ďaleko na severe. A to až tak, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Väčšinou si nečítam všetky prezentácie, ale opäť 10 minút nie je veľmi eh, veľa a vždy, si, vždy eh, sa mi podarí presiahnuť svoj rečnícky čas, keď hovorím o týchto témach. Takže pre všetkých tých, ktorí budú hovoriť po mne, sa budem eh, snažiť držať svojho napísaného prejavu. Švedsko malo spoluprácu s národnými, národnými orgánmi pre pridelovanie web stránok v oblasti blokovania prístupu. Táto spolupráca je postavená na dobrovoľnosti a všetky veľký, všetci veľkí poskytovateľe internetového prístupu sú súčasťou toho a pokrytuje, po, pokrýva to 95% bežného internetového prístupu. Technická časť tejto práce je tá, že to je lacné, je to jednoduché a nie je to veľmi náročné na spracovávanie. Nepotrebujete veľmi veľa ľudí na to, aby si takéto operácie dokázali spustiť. Na no začiatku tejto spolupráce sa vyskytli isté problémy v spojitosti s témami, ktoré sa týkali slobody vyjadrovania a, a toho e, zla na internete. Ale tieto témy alebo to problémy boli e, zo malej skupiny ľudí, ktorí sa snažili e, bojovať za slobodu na internete prostredníctvom rôznych fórum, fór a rôznych blogov. Robili všetko preto, aby, aby zastrašovali personál, ktorí s tým pracovali, nazývali ich rôznymi slovami. Sú to slová, ktoré nenájdete v googlovom preklade, a to aj preto, že som to skúšal. A, no a treba povedať, že to všetko bolo falošné, pretože to, čo, to, čo pracuje, na čom pracujeme my, sa netýka slobody na prejav, e, slobody prejavu ani slobody na internete. Hovoríme o prístupe k materiálu, ktorý zachytáva vážne zneužívanie detí, čiže deti, ktoré sú znásilňované pred kamerou e, väčšinou ľuďmi, ktorí sú im veľmi blízki a je to naozaj ďaleko nad moju inteligenciu a e, pochopiť to, že sú ľudia, ktorí, nech, ktorí chcú zastaviť takéto aktivity. E, niekedy ide o deti, ktoré majú len niekoľko mesiacov. Nemyslíme si, že tu je problém eh, v oblasti toho, že by sme príliš veľa blokovali. Počas minulých rokov sme mali len niekoľko takých výraznejších zdržaní. To posledné bolo pred troma rokmi, takže tam došlo k takému zdržaniu. Ale môj dojem je ten, že eh, tie kritické hlasy sa už pomerne eh, umlčali Častokrát používame aj tretiu stranu e, na to, aby nám verifikovala blokovanie takýchto web stránok, aby sme si to nechali autorizovať. Takisto začíname projekt aj vo finančnom sektore, tak aby sme zabránili platbám za prístup k takýmto materiálom na komerčných web stránkach. Tento prístup je tiež postavený na dobrovoľnosti, ale napriek tomu sa nám darí e, zapojiť všetky väčšie banky vo Švédsku a máme tu aj aktívny prístup zo strany Forexu, Vizi a Mastercard je veľmi dôležité ale, aby sme počiarkli skutočnosť, že komerčné web stránky, ktoré poskytujú materiál s neužívaním detí, e, sa neustále zvyšujú, ich počet sa neustále zvyšuje. Máme napriek tomu ale funkčnú koalíciu, ktorá, ktorú dokážeme spustiť, keď sa opäť problém začne narastať, keď problém opäť bude narastať. Praktická práca v tejto oblasti je rovnaká ako v prípade blokovania. Je to lacné, je to jednoduché a nepotrebujete veľa pracovníkov, ktorí to budú riadiť. Ako keby to nebolo nosť, sme aj súčasťou Európskej finančnej koalície, o ktorej vám hovorila Gabriel Show. Samozrejme robíme, čo je v našich silách na to, aby sme identifikovali deti, ktoré sú zobrazené na týchto obrázkoch, ale bohužiaľ, bohužiaľ, je tu niekto, kto vie, koľko z týchto detí z týchto miliónov, miliónov detí, ktoré sú zobrazené na internete, viete, koľko z týchto detí sú vôbec identifikované vo svete? Máte niekto nejaký odhad? 1852, ktoré boli nahlásené Interpolu, ktorý, ktorý, má, ktorý vedie informácie. Čiže 1852 detí je identifikovaných vo svete. A môžem vám povedať, že je tu oveľa viac detí než len to, ktoré sú zachytené na internete. Práca v oblasti identifikácie si vyžaduje veľmi veľa práce a sú to mesiace medzárodnej spolupráce. Podporujeme túto iniciatívu zo strany parlamentu a snažíme, a budeme radi, keď budú povinné pravidlá v členských štátoch tak aby členské štáty nemali e, priestor pre vyhováranie sa na to, aby nepostupovali proti e, kriminalite proti deťom na internete, ako to bolo popísané počas týchto dvoch detí. E, bude to jednoduchšie aj pre poskytovateľov internetového prístupu ak legislatíva bude implementovaná harmonizovaným spôsobom. Nebudú musieť potom zdôvodňovať, prečo sú súčasťou takéhoto projektu v prípade tých klientov, ktorí spochybňujú benefity takejto práce, hoci to nie je taký veľký problém, aspoň vo Švedsku nie legislatíva tiež e, priniesie zvyšok e, poskytovateľov internetových e, prístupov do koalície. Hoci sú mnohí, ktorí hovoria, že na internete malo byť všetko voľné. Bohužiaľ, jedna z tých tém, ktorá sa týka našej práce, zahrňa aj riziko, že táto práca bude zahrňať iné typy zločinov. Ale my nepodporujeme túto myšlienku. Jednoducho, to nemôže byť dôvod preto, aby sme bránili šíreniu obrázkov zneužívania detí. To musí byť veľmi záväzné v legislatíve. Predpokladám, že tento materiál nemá, že sa zhodneme na tom, že tento materiál nemá žiadne odôvodnenie a nemá nič spoločné s copyrightovaným materiálom alebo so slobodou prejavu. A ak je to možné, mali by sme vymazať z tejto planéty. E, pred niekoľkými e, mesiacmi som bol citovaný v nemeckých médiách o tom toho, aký veľký dopad mala práca, spolupráca s poskytovateľmi internetového pripojenia na znižovanie tohoto materiálu. Myslím si, že ten dopad je stále nízky a stále si to myslím, bohužiaľ. A dôvod preto je ten, že je len niekoľko krajín vo svete, ktoré používajú túto technológiu a na to, aby sme videli obrovský dopad, potrebujeme viac krajín, ktoré to budú implementovať. Myslím si, že dokážeme, že to môžeme, môžete to podporať, e, porovnať s s vedrom, ktoré je plné dier. Nestačí zapchať niektoré diery, aby sa voda vyliavala alebo aby voda vytekala von. Musíte zapchať všetky. Napriek tomu budeme pokračovať v našej práci, budeme stále investovať viac úsilia do toho, aby sme bránili tomuto materiálu v šírení, pretože veríme tomuto poslaniu. V opačnom prípade by sme zastali pred rokmi a som si istý, že dnes by sme tu neboli. Budeme v tom pokračovať a to nielen kvôli mne, nie kvôli vám, a budeme v tom pokračovať kvôli deťom. A nezabúdajte na to, že je lepšie urobiť niečo, ako nerobiť nič. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že teraz môžeme začať s tou druhou časťou. A rada by som dala slovo zástupcom občianskej spoločnosti a organizáciám, ktoré zastupujú občianskú spoločnosť. A potom, potom môžeme mať diskusiu a otázky zo strany poslancov. Máme nejaké otázky? Aspoň v súčasnosti? Áno? Nie? Pán Browns, ne, pán, pán Browns, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Hopper e, spomínal eh, prístup zo strany poskytovateľov internetu. Neviem, e, či som to správne pochopil, ale otázka, ktorú sa chcem spýtať, je, či tieto osoby nevyhnutne sú vedomí distribútory tohoto materiálu či, sú len, e, či len sa nestarajú, alebo či v niektorých prípadoch môžu byť aj úplne nevinní, či sú v tom nevinne. E, nie je mi úplne jasné, o čom hovoril. No a pani Shaw e, spomenula registrovaných páchateľov, ktorým je bránený prístup alebo ktorým je zabraňovaný prístup k deťom v zamestnávaní. Sú tu dve otázky, ktoré z toho vyplývajú. Jedna je, čo sa stane takýmto registrovaným páchateľom, ktorí hľadajú o zamestnanie a tým pádom sú identifikovaní a je im zabránené zamestnať sa a či aj vtedy eh, je páchaný priestupok. A druhá otázka, ktorá mi napadá, je, že či registrovaní páchatelia sexuálnych zločinov majú bránený prístup na internete. Mne by napadlo, že to je rozumné, ale nie je tomu tak. uh, a ďalšia rečnička spomenula, že zneužívateľia sú častokrát um, ľudia, ktorí majú dôveru detí a deti im veria. Neviem, e, nepoznám prípad, keby tomu tak bolo. E, respektíve, pardon, a e, je možné, že deťom nie je verené v takýchto situáciách. Sú aj situácie, že že ženy alebo partnery, alebo partneri alebo partnerky zneužívateľov to odmietajú priznať a odmietajú to aj po usvedčení a odsudení. Neviem, akým spôsobom to riešiť, ale myslím si, že svojím spôsobom je nevyhnutné zlepšovať verejné vzdelávanie, vzdelávanie rodičov, aby sme, aby sme im vysvetlili, že nemôžu byť na jednej strane podozrievajú hoci každému, kto pôjde okolo, ale na druhej strane je možné, aby vedeli identifikovať nejaké várovné signály, ku ktorým dôjde. Napríklad tým, že by vykonávali akési kontrolné procedúry pravidelne. A konkrétne, konkrétne by zjednodušovali, aby, aby si dávali priestor preto, aby sa im deti mohli zdôveriť. No a posledná vec, posledná vec v prípade tých, ktorí môžu byť zneužívaní prostredníctvom internetu, je nevyhnutné kontrolovať počítače detí. Um, takže tu ide o akýsi všeobecný program vzdelávania o tom hovoríme. E, ospravedlňujem sa, že to bola taká dlhá sada otázok. Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage so verstanden, ob die Täter... Neviem, či som e, vás dobre pochopil že či skutočne v podstate títo páchatelia vedia, že e, takýto pornografický materiál s deťmi vlastne naozaj je na internete e, šírený. A ja vám môžem povedať, že tí ľudia, ktorí sú konfrontovaní s takýmto detským pornografickým materiálom, tí tá, samozrejme tiež uh, existujú. Ja som sa na to nepýtal, ja som sa v skutočnosti pýtal na to, že tí ľudia, ktorí poskytujú webové stránky, myslím, že sa v podstate rozlišuje medzi tými páchateľmi, ktorí vlastne tieto fotografie alebo obrázky dávajú na internet a tými, ktorí vlastne poskytujú tie mechanizmy, a pomocou ktorých je možné šíriť takéto veci. Takže sa pýtam, že či je možné, že tí ľudia, ktorí takúto webovú stránku e, spravujú, Eh, si eh, nemusia vôbec uvedomovať eh, v podstate, že o aký obsah tam ide. A teraz samozrejme nehovorím o páchateľoch. Je to pravdepodobne moja počítačová negramotnosť. Ja môžem na to odpovedať. Niekedy tomu tak je, niekedy tomu tak nie je pretože môžete mať webovú úschovňu a v takom prípade v podstate, v podstate neviete, aký presný objem je tých obrázkov, ktoré máte, alebo čo sa na týchto web stránkach deje, alebo čo, čo je u vás skladované. Ale ak ste informovaní, ak viete, že tu je takýto typ materiálov, tak v takom prípade by ste mali byť braní na zodpovednosť, ak nič neurobíte. Takže veľa týchto ľudí jednoducho len, len nezodpovedných a neko, nerobia to, na čo ich, ne, nekontrolujú to, ako ich zákazníci využívajú ich služby. Ak použijeme slovo careless, čiže nezodpovedný, tak áno, je to tak. Ak chcete, môžem to ešte doplniť. Napríklad v Nemecku je to tak, že providery, ktorí ponúkajú e, uschovávajú skladovaciu kapacitu, nekontrolujú aktívne, či ide o trestné materiály. Keď o tom získajú vedomosť, musia konať, ale keď nič nevedia a len pasívne poskytujú priestor na ukladanie materiálu, napríklad detského pornografického materiálu, neniesú zodpovednosť. V každej krajine je to ináč riešené, čiže je to áno nie. Sú providery, ktorí sú čierne ovce, ktorí presne vedia, čo je u nich uchovávané, ale tí obrovskí e, poskytovatelia priestoru nevedia o všetkom, čo je tam uchované. Máme nejaké ďalšie e, prihlásenia? Alebo ďalšie otázky? Ak tomu tak nie je, tak v tom prípade poďme na ďalší panel rečníkov, k ďalšiemu panelu rečníkov. No a rada by som poprosila našich hostí, aby, aby prišli sem na pódium. Je to Diana Sutton, Peter, Peter Robbins, Joe McNamee, John Carr,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 Allora, iniziamo questa, questa seconda parte ehm, con... Dobre, ďakujem dámy a páni, začneme s druhou časťou. E, prvou rečničkou bude Diana Sutton, ktorá, ktorá zastupuje NSPCC zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička, za to, že ste dali NSPCC túto dôležitú príležitosť zdieľať naše skúsenosti a zároveň možnosť vysvetliť, prečo si myslíme, že tento návrh je dôležitým krokom smerom k tomu, aby sme chránili deti v Európskej únii. NSPCC alebo Národná organizácia pre prevenciu násilnosti na deťoch je poprednou organizáciou v oblasti eh, ochrany detí. Mimovládna organizácia, ktorá má viac ako, eh, viac ako 120 eh, rokov skúseností na prácu v oblasti ochrany ochrany detí. Našim cieľom je brániť deti pred e, krutosťou a pracovali sme veľmi úzko s mnohými európskymi organizáciami pri práve tohto nariadenia. Mnohí z našich kolegov e, boli, sú medzi panelistami a naozaj mnohí z nás sú poprední experti e, v oblasti bránenia sexuálnemu zneužívaniu z viac ako 20 členských štátov EÚ prečo je, Euró- prečo je európska legislatíva dôležitá. Z našej práce na národnej úrovni si uvedomujeme, že je veľa aspektov zneužívania detí, ako napríklad ehm, riziky detí, ktoré vyplývajú z veľkého pohybu cez hranice, rovnako ako aj rapidne sa meniaci e, svet na internete a rizika, ktoré to predstavuje pre E, pre deti. To všetko má európske a medzárodné rozmery a nedokážeme s tým efektívne bojovať tým, že budú e, pracovať jednotlivé vlády samostatne. V tomto smere NSPCC víta návrh e, Európskej smernice. Ako keďže Európsky parlament čoskoro začne rokovať o tomto dokumente, o tejto smernici, chceme parlamentu pripomenúť, že Európska únia a členské štáty majú rôzne záväzky v rámci medzinárodného práva, humanitárneho a aj ochrany detí, aby zabezpečili to, že deti a ich, a ich e, záujem a ich ochrana musia byť zabezpečené vo všetkých prvkoch legislatívy. Všetky členské štáty EÚ ratifikovali Európsky dohovor o právach dieťaťa, ktorý dáva deti, deťom právo na ochranu pred všetkými formami zneužívania článok 3 o zmluve o Európskom spoločenstve, rovnako ako je článok 24 e, Charty základných práv a slobod, vytvára záväzok tak zabezpečovať práva detí a dohľadať na práva detí. To, čo táto, to, to, to, čo toto, táto smernica robí a prečo to je dôležité, návrh smernice pokrýva niektoré nedostatky v súčasnom eh, legislatívnom rámci EÚ. Rámcové rozhodnutie z roku 2003 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografii bolo veľmi užitočným prvým východiskom preto, aby sme zlepšili cezhraničnú spoluprácu eh, v oblasti ochrany detí pred eh, sexuálnym zneužívaním a, a sexuálnym násilím. A, ale ako e, transpozičná správa Európskej komisie indikuje, e, rámec roku, rámcov rozhodnutie z roku 2003 má niekoľko e, rezerv a nedostatkov a rovnako potrebuje reagovať na vývoj v oblasti online prostredia, ako napríklad, ako je aj nárast využívania internetu zo strany detí, čo vytvára samostatné rizika Okrem toho, e, smernica z roku 2003 e, nevy, ne, nehovorí o trestaní týchto zločinov a tu je nevyhnutné zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa týkajú prevencie sexuálnych zločinov proti deťom. E, predovšetkým nový článok, nové články 17 až 19 v rámcovom rozhodnutí. Niektoré z týchto aspektov budú pokryté mojimi kolegami a keďže máme len veľmi e, krátky čas, rada by som zamerala svoju, e, svoje komentáre na tie kľúčové preventívne nástroje, ktoré mali brániť deti pred e, známymi sexuálnymi páchateľmi. To je článok 10. Eh, vítame ustanovenia smernice v článku 10, ktoré zabezpečujú to, že eh, kriminálne eh, záznamy osôb, ktoré sú usvedčené, sú vyminené medzi členskými štátmi. Ale hm, naša, táto smernica je mala zajsť ďalej v tom, aby zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú, ktorí majú aktivity, ktoré zahrňajú pravidelný kontakt s deťmi, aby pravidelne kontrolovali záznamy tých, ktorí zamestnávajú prostredníctvom takéto organizácie. Prečo je to dôležité? Veľmi dobre vieme, že jedinci, ktorí sexuálne sa prečinia násilia proti deťom dokážu urobiť veľmi veľa preto, aby sa deťom priblížili. E, napríklad aj tým, že si vyberajú typ zamestnania, ktorý ich dovádza do kontaktu s deťmi. Ehm, štúdia z roku 2006 o násilí proti deťom zistila, že sexuálne násilie sa častokrát pácha a ľuďmi, ktorí sú v bezprostrednom kruhu s deťmi, rovnako ako aj e, dospelí, ktorí majú dôveru detí, ako napríklad um, uh, cirkevní pracovníci, športoví uh, tréneri, uh, rodinní priatelia a podobne. Cieľom je, aby sme, aby sme bránili takýmto osobám v prístupe k deťom a to je len v podstate ten minimálny spôsob, minimálnym spôsobom to bolo pokryté v rámcovom rozhodnutí z roku 2003. Nie je tu žiaden záväzok pre zamestnávateľov, aby e, overovali kriminálne záznamy daných jedincov a zároveň nie je tu povinnosť vymieňať si tieto dáta medzi členskými štátmi kontroly pri zamestnávaní sú kľúčovou súčasťou toho, aby sme efektívnejšie chránili deti pred zneužívaním. Sú zamestnávateľia, ktorí majú, by mali mať možnosť zistiť, aká je minulosť a história ich zamestnanca a budúceho zamestnanca a posúdiť, e, či takáto osoba nebola, nemá náhodou zákaz pracovať s deťmi. Je veľmi dôležité, aby ľudia boli vystavení tým istým kontrolám zázemia, keď, hľadajú, keď sa uchádzajú prácu s deťmi rovnako sa týka vlastne zamestnávateľov ľudí z iných, zamestnávania ľudí z iných krajín alebo, eh, alebo domácich osôb, ktoré žili v zahraničí. Je nevyhnutné, aby sme mali možnosť overiť, či daný jedinec má kriminálny záznam v ktorejkoľvek z krajín, kde žili a pracovali. Toto je veľmi dôležité, my, keď si uvedomíme veľké počty ľudí, ktoré využívajú svoje právo eh, žiť a pracovať v iných členských štátoch a, a prechádzajú cez hranice jednotlivých štátov v Európskej únii. Napríklad záznamy z maja 2004 ukázalo, že 17 tisíc eh, osôb eh, prišlo do Spojeného kráľovstva z 10 nových členských štátov a vlastne uchádzali sa o prácu s deťmi alebo ohrozenými dospelými, ako napríklad domáci asistenti a domáca starostlivosť. Ehm, v roku 2004 ľudia možno poznajú prípad Marka Funiveja a to ukázalo, čo sa stane, keď, keď zamestnanci zahraničia nie sú overení. Funivej um, bol, e, bol, e, bol usvedčený z vážnych zločinov e, vo Francúzsku skôr ako sa presunul do Belgicka, keďže belgické orgány o tom nevedeli. Ehm, dokázal, mohol opäť začať pracovať v škole a využil túto pozíciu, aby nadalej sexuálne sa prečňoval proti deťom. V roku 2007 NSPCC ehm, vytlačila správu, ktorá hovorí o bezpečnom zamestnávaní zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi ehm, Našli sme vlastne príklady toho, ako častokrát takíto páchatelia testujú do iných krajín. To, čo vieme o správaní takýchto páchateľov, znamená, že už odsudení páchatelia využívajú rozdiely medzi právnym systémom jednotlivých krajín, aby, aby našli prácu s deťmi, aby, mohli, aby mohli opäť vlastne opäť robiť v tom, čo, v tom, čo robili. V niektorých krajinách je jednoduchšie nájsť zamestnanie ako v iných. Spolupráca medzi členskými štátmi musí byť na takej úrovni, aby sme zabezpečili to, že že takýmto spôsobom dokážeme zabrániť um, prístupu. Členské štáty by mali prijať kroky už teraz. Veľmi dobre vieme, že Našim spoločným cieľom je minimalizovať rizika pre deti. Európska únia dohodla a schválila celý rad rôznych iniciatív, ktoré sa venujú zneužívaniu detí a využívaniu detí. To je veľmi užitočná báza pre ďalšiu spoluprácu, ale nezabezpečuje toto, že nevhodní ľudia si budú môcť získať zamestnanie e, pri práci s deťmi, keď cestujú cez hranice. Rovnako je veľmi dôležité, aby si krajiny vymieniali trestné záznamy a zároveň aj informácie, spravodajské informácie. Zamestnávateľia častokrát nevedia, ako sa dostať eh, k trestným záznamom z iných krajín, ktoré sa ťažko získavajú. A v niektorých krajinách ehm, nie je tu veľká ochota vydávať takéto informácie pre, eh, pre zamestnávateľov eh, v iných členských štátoch. Keď takéto informácie sú získané, je to veľmi komplikované. Častokrát je napísané v inom jazyku alebo sa tu odkazuje, odkazuje na právne, na, na právne e, prostredie, ktoré nie je zamestnávateľovi známe. Rovnako tu sú rôzne pravidlá, ktoré uplat, upla, upravujú skladovanie týchto dát a pristupovanie týchto dát ehm, v rámci celej Európskej únie právna definícia eh, jedného zločinu sa môže líšiť v každom jednom z 27 členských štátov. Takže to má potom svoje vlastné dopady a, a eh, týka sa to aj možno posudzovania minulosti v oblasti prečinov a zločinov voči deťom Takisto zamestnávateľe nemusia pochopiť, že ide o osobu, e, ktorá zneužíva, e, už e, svoju, ktorá zneužíva tento systém voľného pohybu pre získanie prístupu k deťom. V rámci tohoto systému je veľmi dôležité, aby členské štáty mali bázu, v rámci ktorej budú môcť využívať existujúce záznamy, tak aby zabezpečili to, že už existujúci odsúdení páchatelia nezískajú prístup k deťom a mali by sme zlepšie zdieľanie týchto dát medzi členskými štátmi, tak aby sme rinejšie kontrolovať takéto osoby. Vítame článok 10, ktorý vytvára záväzok pre členské štáty vymeniať si trestné zázamy na požiadanie, ale na druhej strane to nevytvára ani pozitívnu povinnosť overovať si, či daná osoba nemá trestný záznam, keď sa uchádza o prácu s deťmi. No a na záver uvedomujeme si, eh, že prebiehajú súčasné diskusia, že tu je eh, silná opozícia voči niektorým aspektom tejto smernice. Ale dovolte mi sa len venovať len veľmi stručne, hoci sú tu ďalší aj členovia panelov, ktoré sa tomu budú venovať podrobnejšie. V prvom rade tá diskusia o definícii dieťaťa. To je veľmi jasne definované v existujúcom právnom texte v mnohých dokumentoch, napríklad v článku 2 Medzárodného dohovora o právach dieťaťa a veľmi podobne aj e, definícia dieťaťa v e, dohovore Európskej e, rady Európy o zneužívaní detí. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že zneužívanie detí nesmieme zamieňať s debatou o vekom pre súhlas na sexuálny styk, um, ktorý sa líši v členských štátoch. Rovnako vítame článok 21 v smernici, ktoré je dôležité ustanovenie, aby sme, uh, aby sme bojovali proti zdieľaniu takýchto obrázkov. Takéto zobrazenia, zneužívania, okrem toho, že to má obrovský dopad, um, samotné zneužívanie, tak výskum nasvedčuje tomu, že to vytvára ďalší stres pre dané deti, keď musia žiť s vedomím, že Ehm, ako náhle bol ich obrazok uverejnený na internete, môže byť replikovaný mnohokrát a stiahnutý mnohokrát, bezpočetne veľakrát. Takže sme presvedčení, že web stránky mali byť vymazané a tak rýchlo, ako to je len možné a zároveň aj čas, akým sa tieto stránky um, vymazávajú, musí byť zrýchlený. Pod, preto podporujeme ustanovenia, ktoré prikazujú poskytovateľom internetového pripojenia blokovať takéto stránky ako dočasné riešenie, um, kým sa daná stránka nevymaže. No a na záver vítame článok 6, kriminalizáciu uh, online náboru um, Spojenom kráľovstve sme takúto legislatívu mali od roku 2003. Bolo to efektívne v tom, že sme zvyšovali povedomie medzi deťmi a mladými ľuďmi ohľadom nebezpečenstiev na internete a zároveň, e, zároveň trestný, trestná legislatíva musí byť držať aj tempo s vývojom na internete. Európsky parlament by mal preukázať svoju vedúcu úlohu a ukázať, že sa dokáže schváliť aj ambiciozna smernica. Ďakujem pekne. Grazie, eh, la parola... Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela dať slovo pánovi Robinsovi, ktorý zastupuje nadáciu Internet Watch. Dobré ráno. Mňa sem dnes pozvali, aby som hovoril o skúsenostiach Spojeného kráľovstva z opatrení vykonávaných na internete pretože my poskytujeme, moja organizácia poskytuje služby internetovým providerom, ako aj eh, iným firmám pri blokovaní prístupu na zakázané stránky, pornografické stránky a podobne. Blokovanie a zisťovanie sú taktiky, ktoré používame na prerušenie distribúcie obsahu s detskou pornografiou a ako doplnok práce tradičných orgánov a ostatných, ktorí sa snažia zachrániť deti pred zneužívaním a e, určiť páchateľov e, v skutočnom živote ale dochádza k časovému opozdeniu medzi týmito e, akciami a reakciami a ak existuje dôkaz, ak sa zistí, že došlo k blokovaniu, tak dnes je situácia taká, že napríklad pred dvomi rokmi, keď sme poskytovali naše zoznamy, mali sme 1500 URL, ktoré boli na našom zozname každý deň, ale o dva roky neskôr vzhľadom na úsilie našich partnerov došlo k zníženiu počtu na 800 URL za deň a dnes ráno môžem povedať, že máme približne 400 stránok alebo webových sídiel s detským e, zneužívaním detských obetí a na tomto zozname bola len hrstka URL, ktoré sú tam dlhšie ako mesiac. To znamená, že tento systém zisťovania a blokovania začína podľa nás mať dopad na e, e, zabránenie šíreniu my sme samoregulačný orgán, financuje nás z časti EÚ ako aj onlineový priemysel. Mnoho ICP, mnoho mobilní operátori, výrobcovia mobilných zariadení, poskytovatelia obsahu a podobne. My pracujeme v rámci medzinárodnej siete, liniek pomoci a rôznych relevantných organizácií, aby sme stimulovali globálnu odpoveď na tento problém. Od roku 1996 sa nám podarilo získať za 13 rokov 300 tisíc správ, pochopiť technológiu, trendy e, webových sídiel stránok, ktoré sledujeme e, Rentabilita detskej pornografie, zneužívania detí na internete je predmetom e, veľkých špekulácií podľa nás, ale tento obsah je len malou časťou celkového veľkého obsahu. Ale samozrejme je to veľký problém a výzva, je to rýchlo sa meniace prostredie e, zločinci, ktorí vyrábajú, roz, e, distribujú, predávajú a tak ďalej, takýto obsah sú veľmi e, pokročilé a vyvíjajú sa. Distribútory stále vo väčšej miere využívajú legitímne servery na sprísnutenie obsahu, majú lacné platformy alebo platformy zadarmo, sociálne, využívajú sociálne siete, siete priateľov a podobne. My si uvedomujeme, že existujú vzájomne súvisiace siete a e, sú napojené na rôzne marketingové platformy vo svete a pohybujú sa a vzťahujú sa po celom svete. Veľmi často sa využívajú náhodné automaticky generované systémy, ktoré e, urychľujú, ale súčasne aj komplikujú hosťovské e, riešenia rozvíjajú sa distribučné metódy a môže sa stať, že metódy boja proti ním sa rýchlo stanú zastaranými. Veľmi ťažké je tu nadržať tempo. Národné polície nemajú dosť zdrojov na dlhodobé vyšetrovanie a musím povedať, že pri globálnych prípadoch máme rôzne e, kontinenty, rôzne krajiny, rôzne jurisdikcie a preto je dôležité, aby každý, kto pracuje v oblasti internetu a kybernetického priestoru, spolupracoval. Existuje niekoľko stratégií a taktik, ktoré sťažujú minimalizáciu rozširovania obsahu a žiaľ nemáme medzinárodnú dohodu o taktike. Takže napríklad niektoré krajiny podľa nás nevytvorili systém pre rýchle a účinné odstránenie takéhoto obsahu. Okrem toho pokračuje v niektorých krajinách debata o tom, že čo treba vlastne zrušiť kto má právo oznámiť niečo firme, aby odstránila a kedy sa má začať potenciálne vyšetrovanie. A zvyčajne alebo dobre by bolo, keby sme mali jedinú medzinárodnú vyšetrovaciu alebo policajnú jednotku, ktorá by sa zaoberala zneužívaním detí, pohlavným zneužívaním detí, pretože to je jediná možná odpoveď, ktorá by pomohla v takomto globálnom svete a štruktúrach. A keď budeme mať takúto dohodu, že dieťa treba zachrániť pred utrpením a že pachatelia majú byť trestne stíhaní, predsa len vidíme rôzne prístupy k tomuto problému a to na globálnej úrovni nimi vyvoláva ťažkosti, pretože veľmi často aj obsah zostáva k dispozícii pre potenciálnych používateľov i počas prebiehajúcich vyšetrovaní. Blokovanie na úrovni sieti je tiež nová oblasť činnosti. My poskytujeme špecifický zoznam URL, ktorý by umožňovali blokovanie takéhoto obsahu s detskou pornografiou od roku 2004. Je to dobrovoľný záchranný krok. Zúčastňuje sa na ňom asi 60 krajín na svete, vrátanie mobilných operátorov, filtrujúcich firiem a podobne. 89,6 e, domácich e, e, vysokorýchlostných pripojení spadá pod firmy, ktoré pracujú s našim zoznamom. V v Spojenom kráľovstve okamžite konáme, aby sme odstránili obsah aj zdroj obsahu s, s pohlavným zneužívaním detí a okamžite informujeme kolegov z polície a hotliniek, horúcich liniek, aby mohli začať vyšetrovanie podľa vnútroštátnej legislatívy. Obrázky, ktoré vyhodnocujeme a robíme to v súlade s našim britským právom, a každý obrázok je kategorizovaní podľa kritérií, ktoré vytvorili naši sudcovia v súlade s určitými zásadami pomáhanie, napomáhanie blokovania pomocou takýchto zoznamov je e, práca, ktorá podlieha kontrole nezávislým orgánom. Máme aj špe- E, pracovníkov, ktorých školia špecializovaní policajti. Máme systémy a procesy na hodnotenie obsahu, na vykonávanie činnosti a tieto manuály sa pravidelne prehodnocujú a prepracúvajú. Chcem povedať, že my len hodnotíme trestný obsah. My nemáme žiadnu právomoc vyšetrovať páchateľov, ale naša existencia pridáva hodnotu úsiliu vykonávanému policiou, pretože my spracúvame správy a obsah a môžeme o tom ďalej informovať. Taktiež môžeme informovať policajné orgány mimo EÚ nemáme žiadne finančné prostriedky od britskej vlády a preto je jasné, že nemáme ani nejaké prostriedky z peňazí určených na policajnú činnosť. My sa snažíme aj spolupracovať s verejnosťou, aby nás informovala o takomto obsahu na internete. Podľa nás každý zoznam musí byť špecifický, najmä pokiaľ ide o oblasť sexuálneho zneužívania detí a tých vecí, ktoré sú uverejnené na legitímnych serveroch. A tu treba postupovať veľmi opatrne, pretože by sme mohli znefunkčniť aj legitímne časti fungovania internetu. Tá, e, pri e, internetovom obsahu s sexuálnym zneužívaním detí hovoríme o oblasti, ktorá je veľmi pohyblivá a ktorá e, mení veľmi často svoje miesto a blokovanie nejakých zastaralých URL a podobne nemá veľký zmysel. Treba raz za deň aspoň aktualizovať zoznamy týchto rôznych adries. Blokovanie by malo prebiehať transparentným spôsobom a v záujme širšej ochrany verejnosti. Preto je dôležité, aby sa kontrolovalo aj zo strany verejnosti, či firmy blokujú a spotrebitelia majú dostať riadne informácie v prípade, ak nie je povolený prístup na stránku. Mali by ďalej existovať rôzne e, postupy a sťažnosti e, a opravných prostriedkov v prípade, ak je niekto zahrnutý do zoznamu a dojde k zablokovaniu infraštruktúra, ktorá má napomôcť blokovanie, sa môže aj zneužívať na to, aby sa e, blokoval v budúcnosti aj legálny obsah, preto treba mať záväzky a bezpečnostné opatrenia, aby sa táto obava minimalizovala a aby blokovanie bolo špecificky zamerané na konkrétnu oblasť. Naša činnosť prebieha už 6 rokov a zatiaľ sme nemali nejaké závažné problémy z nesprávneho blokovania. Uh, vzhľadom na tento malý obsah e, nízky objem obsahu detského zneužívania je veľmi dôležité e, veľmi správne blokovať a nájsť tú správnu rovnováhu nikto by nemal mať právo prístup k materiálom, právo na prístup k materiálom s detskou pornografiou a zneužívaním detí. A ak sa blokovanie robí rozumne, tak je naozaj skutočným prínosom e, v boji proti tejto trestnej činnosti. Vypracovanie zoznamu firiem nepomôže určiť, že či sa tento zoznam využíva, alebo či sa aktualizuje, alebo či sa používa na zabránenie prístupu preto potrebujeme aj metódy na certifikovanie účinnosti takýchto zoznamov a ich použitia je niečo, čo treba tiež robiť a pracujeme na tom Spojenom kráľovstve. Ďakujem. Ešte. Eh, Ďakujem. A teraz by som dal slovo Joe McNamee, ktorý predstavuje European Digital Rights. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že sa vám tu môžem prihovoriť na túto dôležitú tému. Naša organizácia je asociáciou 27 eh, občianskych združení na ochranu digitálnych práv v Európe. Pracujem tam už rok a som zameraný na oblasť internetu. V oblasti internetu pracujem od roku 95. Ja by som sa chcel venovať len jednej konkrétnej časti tejto veľkej smernice a to je internetové bloky, pretože to je dôležité, alebo to je jadro mojej odbornosti, expertízy. Chcem tiež jasne povedať, že je to len jedna časť veľkej smernice a ja sa zameriavam na jeden článok a moja kritika neznamená kritiku celej smernice, pretože ide skutočne o dôležitú smernicu. Chcem hovoriť o štyroch veciach. E, mám 15 vecí a mám len 10 minút. Poprvé chcem povedať, že blokovanie ne, e, nezabráni tomu, aby táto kriminálna scéna nezostala na e, internete. To nepomôže nikomu. Komisia urobila tento návrh bez konkrétnej dobrej analýzy a komisia slúbila, že blokovanie sa obmedzí len na webové stránky so zneužívaním detí a tu už došlo k porušeniu. Poprvé, takže blokovanie uh, nezabráni tomu, aby táto kriminálna scéna zmysla, zmizla. Blokovanie je poprvé všeobecný termín. Sú rôzne typy blokovania a blokovanie, ktoré robí povedzme Watch Foundation je iné ako blokovanie, ktoré sa robí vo Švedsku. Máme dva typy blokovania. Najbezpečnejší typ je e, blokovanie, blokovanie pohybu od spotrebiteľa k webovej stránke je to technicky ale také, že ochrana súkromia je veľmi často obchádzaná a spotrebiteľ si to ani neuvedomuje. Potom máme iné technológie, ako napríklad kontrola balíkov, ale táto technológia sa pozerá do súkromnej komunikácie všetkých občanov, aby identifikovala podozrivý materiál. Je to veľmi invazívna technológia a, jej, e, a je obmedzená kódovaním šifrovaním. Ešte stále po mesiacoch rokovania nemáme dôkaz o tom, že ktorý typ blokovania chce komisia použiť. A keď bude smernica implementovaná, komisia nebude mať kontrolu nad tým, akú technológiu si členské štáty vyberú. Takže blokovanie nefunguje, pretože keď sa blokuje, tá webová stránka stále zostáva online. Ľudia, ktoré používajú mnohé legitímne technológie podporované komisiou budú veľmi často obchádzané. Blokovanie ani nerieši tú väčšinu zneužívania detí, ktoré sú na iných platformách, ako sú napríklad tie rovesnícke platformy. A ako sme to tu už počuli, každý mimo jurisdikcie danej krajiny, ktorá používa tento blok zachytený, preto tento prístup nepredstavuje veľký prínos. Blokovanie vôbec nezabráni úmyselnému prístupu a vôbec nemôžeme zabrániť náhodnému prístupu. A môžeme povedať, že sa vždy pri blokovaní môžeme vystaviť nebezpečiu porušenia komerčných stránok, alebo niekedy im to dokonca pomôže, pretože keď zistia, že boli blokované, prejdú na iný server v inej krajine, blokovanie neodstraňuje webové stránky z online režimu. Potom druhá veď sú tie rizika pre spoločnosť a ochranu dieťaťa. Ide tu o rôzne rizika pri blokovaní, ktoré sú pre spoločnosť, pre ochranu dieťaťa a pre kredibilitu EÚ. Vidíme už tu plitvanie zdrojov. Už máme ľudí, ktorí pripravujú ten zoznam najhoršieho z najhorších, namiesto toho, aby sa bojovalo proti samému zločinu. Všetky vyhľadávacie stránky, ktoré sú o zneužívaní, sú na území našich najväčších obchodných partnerov. Keď si predstavíme to úsilie a tú energiu EÚ, keď vyjednávame medzinárodné dohody a porovnáme to s našim medzinárodným úsilím v boji proti neužívaniu detí, tak vidíme, že napríklad blokovanie, len predĺží nekonanie zo strany členských štátov. V analýze komisia ospravedlňovala alebo zdôvodňovala túto potrebu tejto smernice tým, že potrebujeme tento nástroj, pretože členské štáty neprijímajú dostatočne rýchlo dohovor Rady Európy to najhoršie je ale podporiť opatrenie, ktoré umožní členským štátom zakryť svoju nečinnosť, ale to sa robí. Ak sa bude používať blokovanie a použije sa to ako zastierka toho, že naozaj niečo robíme, tak sa zníži triali efektívnejšie opatrenia a zdroje sa budú používať na iné problémy, ktoré sú tiež naliehavé. Okrem toho, tu dochádza k rozšíreniu blokovania aj na iné oblasti, ako to vidíme v niektorých členských štátoch. Blokovanie sa používa napríklad pri ochrane hazardstva a podobne. Taktiež tu vidíme aj technologické náklady, pretože budú veľké podniky potrebovať stále viac a viac technológie na prístup na internet. Blokovanie poruší aj dôveryhodnosť EÚ, pokiaľ ide o oblasť e, slobody informácií. Ako môžeme my bojovať za slobodu informácií o niekoľko rokov, keď budeme mať komplexnú blokujúcu infraštruktúru, ktorá sa používa v marnej snahe na ochranu hudobných nadnárodných spoločností, hazarderských firiem a podobne? Taktiež je tu ďalší náklad, keď chceme určiť priority a prístupy, pre ktorý nemáme dôkazy. Zdá sa, že komisia nehodnotila dopad týchto prístupov v krajinách, kde sa používajú. Riziko blokovania je príliš vysoké. Nemôžeme implementovať neoverenú technológiu a na ktorá bude potom slúžiť ako ospravedlnenie pre dlhé roky nečkonania. Potrebujeme skutočnú akciu a nie symbolické opatrenia na boj proti zneužívaniu detí. A tento, táto vec predstavuje naozaj ohrozenie spoločnosti, ako aj boja proti zneužívaniu detí. Potom chcem sa vyjadriť ešte k ďalšiemu bodu, a to je, že komisia urobila hodnotenie dopadu, aby sa zlepšila kvalita a koherentnosť politiky, ktorú vyvíja, aby sa prispielo k efektívnemu e, regulačnému prostrediu. Táto oblasť politiky potrebuje kvalitu, koherentnosť, efektívnosť, hospodárnosť ale aký hospodárny a účinný chceme byť v tejto oblasti, keď navrhujeme blokovanie bez toho, aby sme sa snažili dopadnúť, do, odhadnúť dopady na to, čo už existuje, dopad e, na medzinárodné aktivity, povedzme nový dialog z USA a pravdepodobný dopad na proporcionalitu opatrení. A preto a prečo napríklad zostávajú webové stránky online? Práve preto, a tu chcem upozorniť na komunike AK Cenzor, ktoré robili podobné analýzy a komisia taktiež nehodnotila e, klesajúcu relevantnosť blokovania v dôsledku toho, ako pán vec povedal, že stále rastie počet materiálov s detskou pornografiou na head serveroch, ktoré sú na nevinných webových stránkach so zdieľaním fotografií a e, webové sídla sa jednoducho veľmi rýchlo sťahujú. Takže cieľ pre blokovanie je stále menší a menší a nemáme žiadne hodnotenie toho, kde je tá správna hranica, kde sa to ešte oplatí. Komisia taktiež nepovedala jasne, akým účelom je blokovanie, čo má by to byť zabranenie náhodného prístupu, úmyselného prístupu. Komisia nehodnotila ani technické obmedzenia blokovania. Nedávna správa sa hovorí, že tieto obmedzenia sú také závažné, že vlastne celý prístup sa môže považovať za nezákonný z hľadiska Európskeho dohovoru o ľudských právach. Komisia nehodnotila ani to, že stránky sa zablokujú miesto vyšetrovania. Čiže aj tá a veľmi často sa môžu zablokovať aj nevinné stránky a komisia to neriešila ani z hľadiska subsidiárnosti. To znamená, že tieto veľké prešlapy majú veľké dôsledky a to nebezpečie nežiaducich dôsledkov je skutočné. Napríklad mnohí v tejto debate povedali, že lobby na ochranu duševného vlastníctva žiadala, aby webová stránka bola zablokovaná, aby bolo vidieť, že sa niečo deje a že sa naozaj koná. A bez ohľadu na účenosť, proporcionalitu a podobne, došlo k vydaniu zákazu blokovania. Komunikácia s touto stránkou momentálne vzrastla o vyše 12 takže efektívnosť e, takéhoto e, zásahu je veľmi otázna. Pokiaľ ide o komerčný svet, e, pokiaľ ide o komerčný svet, to je samozrejme záležitosť, kde si musíme uvedomiť, že by sme mohli porušovať ľudské práva v takomto svete v podstate eh, sú veci, ktoré sú nebezpečné a ako náhle isté veci budú eh, implementované, bude veľmi ťažké sa proti tomu odvolať. Pokiaľ ide o takéto akčné kroky zo strany členských štátov, naozaj si myslíme, eh, že blokovanie v podstate neznemožní isté veci, pretože máme blokovanie v niektorých štátoch a nevidíme, že by to v podstate malo nejakú veľmi veľkú hodnotu. Samozrejme, že ide aj o e, také veci, ako sú hazardné hry a podobne. A komisia hovorí, že také veci, ktoré sa stali, sa už nestanú. Ale toto jednoducho nestačí. Pretože hovorí sa teda slub komisie o tom, že budú blokované len stránky s detskou pornografiou, to je slub, ktorý už bol porušený. Každopádne komisia samotná v podstate hovorila o dvoch projektoch v nadväznosti na možnosť blokovania iného obsahu bez ohľadu na to, čo si o tom istý parlament rada prijala. Posledné predsedníctvo rady a prijalo dokument, eh, ktorým sa podporovalo eh, v podstate blokovanie, pokiaľ ide o hazardné hry, také členské štáty, ako je eh, Dánsko, Francúzsko, Bulharsko, a Estonsko a tak ďalej. Oni chcú e, naďalej pokračovať v takomto blokovaní a ohrozuje to isté veľké e, komerčné e, záujmy. A samozrejme, že toto nechcel v podstate, toto sme nemali v úmysle, pokiaľ ide o komisiu, pokiaľ ide o radu a členské štáty. Naozaj by sme chceli požiadať komisiu, aby skutočne prijala také opatrenie, ktoré naozaj nebude porušovať ľudské práva a ktoré bude rešpektovať isté veci. Máme jednu žiadosť, pokiaľ ide o tento problém, aby smernica zo strany členských štátov naozaj konala protiakčným krokom a, a e, poháňala členské štáty k tomu, aby niečo robili, pretože jednoducho blokovanie nemôže e, byť jednoducho niečím, čo nahradí akokoľvek iné akčné kroky, pretože naozaj by mali robiť to, čo slúbili, že budú robiť v nadväznosti na dohovor o právach e, dieťaťa ide aj o aklahamský globálny e, záväzok a tak ďalej. A tieto sluby, ktoré e, sme dostali, nám už naozaj nestačia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela dať slovo Kristiane De Paoli, ktorá zastupuje organizáciu Save the Children, zachránte deti. Sorry. Sorry. Vorrei ringraziare a nome del gruppo europeo di Save the Children. Che... Chcela by som sa poďakovať za Európsku skupinu organizácie Save the Children a chcela by som sa poďakovať eh, pani Andrlini a, a výboru pre občianske slobody, ktorá nám vlastne umožňuje sa vyjadriť e, k návrhu v nadväznosti na ochranu detí. My sme vlastne najväčšou nezávislou organizáciou, ktorá bojuje za práva detí. Boli sme e, založené v roku 1919. E, v 128 krajinách fungujeme a máme koordinačný úrad táto organizácia sa snaží zlepšovať a spraviť efektívnejší právny rámec a riešiť e, problémy v nadväznosti na sexuálne zneužívanie detí, ale každopádne sme presvedčení, že ďaleko efektívnejšie opatrenia a vyššie normy by sa mali prijať. A bolo e, by potrebné naozaj, aby sa tieto obete identifikovali, aby sa im garantovali isté práva a aby sa im takisto garantovala istá podpora. Všetky tieto akčné kroky musia vychádzať aj e, z dohovoru OSN o e, právach dieťaťa. Pokiaľ ide o navrhovanú smernicu ako takú, zachránite deti spolu s ostatnými mimovládnymi organizáciami, ktoré sú tu zastúpené. Na tomto pódiu pracovala na rôznych špecifických detailných návrhoch v priebehu posledných mesiacov a snažili sme sa um, zlepšiť tento text a, a niektoré články tohto textu. Z časových dôvodov sa budem sústredovať len na isté články a Konkrétne e, budem hovoriť práve o ochrane, o starostlivosti a o podpore takýchto detských obetí. Skúsenosti nám ukazujú, tak ako to tu už dnes ráno odznelo, že prevažná väčšina detí boli zneužité, sú deti, ktoré zostávajú ticho, v, pokiaľ ide o toto zneužívanie, až do svojej dospelosti Nechce, nemôžem zabiehať do detajlov, ale častokrát v podstate pachatelia zmanipulujú tieto deti a prinútia ich k tichu, pretože tým páchateľom je častokrát osoba, ktorá je veľmi blízka deťom a ktorej veria. A tieto deti majú potom pocity hamby ktoré ich v podstate zastavia a vlastne e, z toho dôvodu potom nenahlásia takéto zneužívanie. Preto je potrebné prijať e, vhodné opatrenia, ktorými by sme obchať, takéto obete um, chránili. A práve preto, pokiaľ ide o článok 15 a tie návrhy, ktoré odzneli v tomto duchu, myslíme si, že je veľmi dôležité mať také opatrenia, ktoré povzbudzujú tých, ktorí pracujú s deťmi, tomu, aby podávali hlásenia o podozreniach v nadväznosti na zneužívania detí. Každopádne týchto profesionálov je potrebné odborne vzdelať, musia mať patričné nástroje v rukách a musia prejsť odbornou prípravou v nadväznosti na identifikáciu takýchto trestných činov. Pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 14 to sú opatrenia, ktoré by mali smerovať k tomu, že vyšetrovania budú efektívnejšie. Každopádne si myslíme, že v podstate takéto vyšetrovanie by malo byť vlastne tou prioritou, pokiaľ ide o zneužívanie detí a že vždy v podstate by sme mali mať na mysli predovšetkým záujmy toho dieťaťa. Pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí v nadväznosti na produkciu pornografického materiálu, Odporúčame, aby členské štáty zosilnili spoluprácu a koordináciu medzi eh, členskými štátmi a medzinárodnou medzinárodným spoločenstvom, medzinárodnou komunitou, pretože my si myslíme, že veľmi efektívne <clears throat> nástroje existujú. Sú to rôzne operácie pod krytím, a tajné operácie a tak ďalej. A tie by sme mali podporovať. Veľmi dobre vieme, že veľa takéhoto pornografického materiálu sa takýmto spôsobom vlastne identifikuje. Tak ako povedal predchádzajúci rečník. Tieto fotografie preukazujú a sú dôkazmi vlastne takéhoto zneužívania. A práve z toho dôvodu sme pracovali na tom, aby sme e, povedomie týchto detí e, stále viac a viac e, zdvíhali. A práve preto je dôležité v podstate, aby mali vyšetrovateľia možnosť identifikovať tieto obete a je potrebné na toto venovať patričné ľudské a finančné zdroje pretože toto je veľmi komplikovaná práca a ťažká práca. Článok 14, 4 a článok 6, ktoré hovoria o tomto trestnom čine e, nadvezovania kontaktov toho tzv. grooming za účelom takéhoto zneužívania. Tam ide vlastne o rôzne formy zneužívania detí, hlavne po využívanie nových technológií. Článok 6 hovorí o deťoch, ktoré sú pod uh, takým takou vekovou hranicou, od ktorej nie je potrebný už súhlas. A to znamená, že tieto deti v nadväznosti na ten odkaz, ktorý tam je uvedený. To znamená, že veková hranica, kde sa nevyžaduje už súhlas, to by sa malo odtiaľ odstrániť. E, naša organizácia sa chce zameriavať aj na ochranu a starostlivosť o tieto obete. Každopádne si myslíme, že by tam mali byť špecifické e, opatrenia uvedené, pokiaľ ide o ochranu takýchto obetí, preto vítame aj zapracovanie e, takých opatrení, ktoré sa navrhnú ale ja som presvedčená, že články 18 a 19 by bolo možné posilniť a zapracovať do nich špecifické opatrenia, aby sme tak zabezpečili, že vnútroštátne stratégie a systémy do toho budú zapracované, ktorými by sa mali ochraňovať obete a že to by mali byť naozaj multidisciplinárne druhy prístupu v nadväznosti na a takúto sexuálnu um, exploitáciu detí. Ide o to, aby sa do toho zapojili orgány a dr, dr, činné v trestnom konaní, aj sociálne služby a tak ďalej. A vítame práve tak aj ten fakt, že sa venuje dostatok pozornosti ochrane detí počas vyšetrovania. Cieľom by malo byť, aby sa nezhoršila tá trauma a týchto obetí v tejto etape. Takže vždy v podstate je potrebné rešpektovať to, čo je v záujme dieťaťa na všetkých etapách, vo všetkých krokoch a všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s týmto dieťaťom, by mali prejsť patričnou odbornou prípravou v nadväznosti na práva týchto detí. Veľa z tých vecí, o ktorých som hovorila, sú veci, ktoré sú v dohovore Rady Európy a my by sme preto chceli, aby ste v podstate e, aj tento dohovor využívali ako veľmi dôležitý referenčný materiál e, pri príprave tejto smernice. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. A teraz by sme chceli pozvať na pódium Francisa Jacobsa a Johna Kára, ktorý už tu s nami sedí.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 A práve preto je tu mnoho oblastí, kde tento dohovor môže byť, môže byť lepší ako súčasný text smernice. Môže mu dať väčšiu prednosť, najmä v duchu niektorých tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli navrhnuté. Je tu niekoľko tém v smernice, ktoré viacerí z nás považujeme e, za nedostatočné. Je možno lepšie sledovať Lanzarote e, dokument ako to, čo sa nachádza v súčasnom návrhu smernice. Nemusím ani spomínať e, všetky tieto body, ale chcem len zdôrazniť ten širší principiálny bod a síce, že konzistencia s dohovorom je cieľ, ktorý stojí za to. A to nejakým spôsobom neohrozuje pridanú hodnotu tejto smernice. Minimálne už len preto, že smernica má tú výhodu, že už len z toho dôvodu, že bude schválená parlamentom a radou, stane sa právne záväzným dokumentom pre všetky členské štáty môže to byť predmet, ktorý bude vynúcovať komisia v miestach, kde to je nevyhnutné a zároveň je to predmet výkladu zo strany Európskeho súdneho dvora, ktoré, ktorého, ktorého judikátory sú záväzné pre členské štáty, tak aby sme zabezpečili, že správne a jednoznačné e, implementovanie bude dosiahnuté v celom priestore Európskej únie. V každom prípade, ako už bolo povedané včera zo strany zástupcov Rady Európy, táto smernica by nemala ísť pod úroveň štandardov, ktoré vytičuje Rada Európy a jej dohovor. To by naozaj mal byť ten minimálny spoločný menovateľ a nemalo by tu byť rovnako ani žiadne opt-outy v rámci tejto smernice, ktoré by um, vyzičovali, ktoré, ktoré, by boli, ktoré by platili na tieto uniformné štandardy. Ďalej by som chcel stručne reagovať na niektoré konkrétne hm, podstatné témy v rámci danej smernice. V prvom rade je to otázka minimálnych trestných sadzieb. Táto smernica v niektorých bodoch vytvára priestor pre max, minimálne a maximálne sadzby. Napríklad maximálna sadzba nebude menšia ako 10 rokov eh, vo väzení a to podľa môjho názoru je veľmi hodnotné, je to veľmi dobrý signál, pretože to ukazuje, aký vážny je tento priestupok, o ktorom hovoríme. Rovnako e, by tu mala byť špecifikovaná aj minimálna trestná sadzba, čo je úplne iný koncept. Napríklad sadzba nemôže byť nižšia ako 2 roky odňatia slobody. Podľa nášho názoru by naozaj nemala minimálna sadzba je neznámy koncept e, v, trestnom práve viacerých členských štátov, ktoré považujú e, za dôležité právo súdu, aby mohol upraviť trestnú sadzbu vo svetle všetkých skutočností a to dokáže len súd. Minimálna sadzba Eh, je iný koncept, maximálna sazba je samozrejme úplne iný koncept, ale aj v prípade sexuálnych eh, prečinov a zločinov, ktoré sú mimoriadne zvláštne. Eh, isté minimálne sazby by mohli byť správne, mohli byť isté mimoriadne skúsenosti, v rámci ktorých akkoľvek forma uväznenia nemusí byť, nemusí byť správnym riešením a liečenie mimo, väzen, mimo väzenského systému môže byť lepšou alternatívou. Máme tu niekoľko takýchto alternatív. A Samozrejme, tu môžu byť aj isté fundamentálne námietky zo strany niektorých členských štátov, a to proti zavádzaniu minimálnej sadzby. Po druhé, myslíme si, že je správne umiestňovať e, ustanovenia do smernice, ktoré hovorí o predlžení obdobia, v rámci ktorých je možné opätovne otvárať prípady. E, takéto rozšírenie časového harmonogramu je rovnako v súlade s dohovorom z Lanzarote, e, ktorý vytvára E, priestor preto, aby e, notifikačné obdobie trvalo dostatočne dlho tak, aby vyšetrovanie a trestné stíhanie mohlo byť, e, mohlo byť vykonané aj potom, ako dieťa dosiahne dospelosť. Je známe, že mnoho obetí není schopných nahlásiť daný nahlásiť daný zločin po dlhé obdobie, častokrát až do obdobia dospelosti alebo, alebo staršieho veku. Dieťa dieťa častokrát čaká, až kým sa stane dospelým, aby mohlo podať, e, podať podnet na trestné stíhanie. E, takže v tomto smere e, je veľmi dôležité, aby sme tento, toto obdobie predložili a vytvorili priestor pre takéto následné, následné trestné stíhanie. Ďalší bod, ktorý by som rád spomenul, zamestnával veľa diskusí a debat. A to je otázka blokovania obrázkov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie. My podporujeme to požiadavku pre blokovanie obrázkov ako dočasné opatrenie pred ich vymazaním a, a odstránením z internetu. Blokovanie takýchto obrázkov je plne v súlade s princípom subsidiarity. Ale zároveň chcem povedať aj toľko, že táto požiadavka na blokovanie má aj prvoradu, prvoradý účel a to ochranu detských obetí. E, počuli sme isté námietky proti blokovaniu. Včera sme si mohli vypočuť isté námietky, ktoré sa opierali o bázu ochrany údajov. E, podľa nášho názoru, ak tu sú adekvátne zábezpeky v texte smernice, a to, to smernica poskytuje v článku 21 odsek 2, navrhovanom znení smernice ak taký, takéto, e, takýto právny základ nám umožňuje vyhnúť sa daným e, námietkam. Rovnako tu máme námietky, ktoré sa opierajú o slobodu prejavu, ale pre nás je jednoducho nemožné argumentovať, e, že blokovanie obrázkov sexuálneho zneužívania detí takého typu, o ktorom hovoríme, že to sa vôbec dá považovať za nesprávne, nesprávny zákrok proti slobode, slobody, slobody, slobode vyjadrovania alebo slobody prejavu. A podľa nášho názoru to je aj plne konzistentné s tým, ako v tomto smere e, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. V rozsudku, na ktorý sme sa už odvolávali. Rovnako odmietame aj tie argumenty, e, ktoré, ktoré ktoré sa opierajú o, o tú opačnú argumentáciu a síce, že um, tieto obrázky môžu byť použité v inom kontexte, napríklad proti tomu, aby sme e, zabránili pirátstvu, napríklad e, v oblasti ochrany duševného vlastníctva, v oblasti prevencie proti internetovému gamblingu a tak ďalej. To všetko musíme zvažovať samostatne. E, podľa nášho názoru neexistuje žiaden dôvod preto, aby sme namietali blokovaniu obrázkov a materiálov sexuálneho zneužívania um, pričom samozrejme sú iné oblasti, kde blokovanie nemusí byť odôvodnené. Takže zamietame tie argumenty, ktoré boli vznesené proti blokovaniu obrázkov a videí. E, spomenuli sme teda veľa dôležitých principiálnych bodov, ale možno sú to iné témy, ktoré nie sú menej dôležité, na ktoré dnes do poludne nemáme čas. A tie zahrňajú také témy ako napríklad vek súhlasu, na ktorý sme odkazovali v návrhu, kde by sme naozaj e, oveľa radšej videli odkaz na formuláciu z Lanzarote, e, ktorá hovorí o minimálnom právnom veku. Rovnako by sme radi zdôraznili aj potrebu pre e, širšie ustanovenie ohľadom screeningu pre zamestnanie. Najmä keď máme veľmi veľkú slobodu pohybu v rámci Európskej únie, ktorá opäť počerkuje potrebu pre efektívnu legislatívu na celoeurópskej úrovni. Rovnako by sme chceli odkazať aj na potrebu sankcií právnych osôb, korporácií a firiem a zároveň eh, vytvoriť priestor pre konfiškáciu eh, materiálov spojených so zločinom a trestnou činnosťou. Rovnako by sme radi zdôraznili aj potrebu pre zaistenie rýchleho a hladkého e, trestného stíhania a vyšetrovania a súdneho, e, súdneho procesu pre, takýchto, pre takéto prípady. Pevne veríme, že naše príspevky budú užitočné. Pevne veríme, že budeme mať ďalšie príležitosti na to, aby sme mohli prispieť k práci Európskeho parlamentu pri tvorbe tejto smernice. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Oh, much, Ďakujem pekne, pán e, Jacobs. A teraz eh, John Carr, ktorý je z mimovládnej organizácie Alliance for Child Safety Online, NASCO. Dobré ráno a v prvom rade by som chcel poďakovať eh, tomuto výboru za eh, príležitosť a čest môcť tu vystúpiť pri diskusii o tejto veľmi dôležitej smernici. Budem hovoriť, ako ste už počuli pri predstavení, v mene Európskej aliancii neziskových organizácií ehm, Bezpečnosť detí online. Máme približne 20 rôznych detských organizácií z 20 rôznych krajín ehm, v rámci celej Európskej únie, rovnako ako aj organizácie, asociácie veľkých detských organizácií ehm, z vonkajšieho prostredia. Veľa z týchto detských organizácií, ktoré sú našimi členmi, ktoré sú súčasťou ENASCO, ENAXO, rovnako aj tie, ktorými som ja najintenzívnejšie pracoval. Veľmi intenzívne pracujú so stovkami tisíc detí ktoré boli zneužívané na to rôznym spôsob, rôznymi spôsobmi, a to vrátanie detí, ktoré boli um, sexuálne zneužívané, vrátanie detí, ktoré boli obeťami a ktoré boli týrané a zneužívané, pre ktorých internet zohrával kľúčovú časť pri uľahčovaní tohoto zneužívania a zároveň uh, bol využívaný pre šírenie obrázkov z tohoto zneužívania. Takže veľa z týchto organizácií, pre ktoré som pracoval, ktoré tu zastupujem, sú veľmi priamo angažované v tom, ako poskytujú detailné, detailnú podporu, psychoterapické, psychoterapeutické služby a následné, následnú terapiu pre obetie takýchto trestných činov. A preto pevne verím, že v tých, vyjadrení, ktoré, v tých vyjadreniach, ktoré teraz prinesiem a ktoré by som vám veľmi rád zdieľal, že podľa toho pochopíte aj to, že to, čo prenášam do diskusie, nie je nejaký akademický pohľad alebo abstraktný pohľad, abstraktné ocenenie niektorých z týchto veľmi dôležitých principiálnych, principiálnych tém, o ktorých budeme diskutovať, ale zároveň je to aj pohľad, ktorý sa plne opiera o praktické skúsenosti detských organizácií, organizácií e, pracujúcich e, pre detské práva a všetkých ostatných, ktoré sú súčasťou e, ENEXO. Spôsob, ako my vnímame tento návrh je ten, že to je rozhodne veľká politická výzva. Politická výzva pre politickú inštitúciu. V zásade to, čo tu hovoríme, je to, že z politickej perspektívy, kto bude hovoriť v mene tých, ktorí sú, e, ktorí sú zneužívaní, ktorí sú slabí, kto bude hovoriť v mene tých detí, ktoré sa stali obeťami, ktoré sa stali obeťami rôznych typov zločinov, najmä keď ide o šírenie obrázky zneužitých detí, o ktorých sa hovorí v článku 21. Politika je otázka priorit. A otázka, ktorú chceme položiť, je veľmi jednoznačná. Aké, akých priorít sa bude držať parlament pri ochrane detí, ehm, najmä voči iným eh, argumentom a voči iným konkurujúcim si prioritám. Eh, vo svete a v politike vždy budú rôzne konkurujúce si priority a ciele. A výzva pre politikov a výzva pre politické organizácie je eh, vlastne prijať rozhodnutie o tom, ktoré konkrétne záujmy, ktorých konkrétnych skupín vlastne chcete, ktorým chcete prideliť väčšiu prioritu všetci, všetci v týchto debatách, všetci, ktorí sa zaoberajú e, týmito témami, všetci samozrejme odmietajú, odmietajú obrázky z neužitých detí. Ale kroky a konkrétne konanie hovorí viac ako len slova. Je veľmi ľahké povedať, e, že e, vy to odmietate, vy ste proti tomu, vy zamietate produkciu a distribúciu takýchto obrázkov. To, čo je rozhodujúce, je to, čo v praxi konkrétne spravíte. Tak, aby ste obmedzili alebo eliminovali cirkuláciu takýchto obrázkov buďme jednoznační. Žiadne dieťa nemôže súhlasiť s vlastným znásilnením. Žiadne dieťa nemôže súhlasiť s tým, aby obrázky z tohoto znásilnenia boli distribuované vo svete. Ak tieto obrázky eh, nie sú nič ďalšie, ak sú ničím ďalším, eh, považujte ich minimálne za veľmi vážne porušenie ehm, práv tohoto dieťaťa na súkromie každé, každé opatrenie, ktoré pomáha znižovať cirkuláciu a obeh takýchto obrázkov by malo byť um, okamžite osvojené. Mali by sme ho um, zobrať oboma rukami. Každé, každé opatrenie, e, ktoré podporuje, vlastne obmedzuje šírenie takýchto obrázkov, malo byť e, vítané a nie kritizované. Podľa nášho názoru je to teda spoločná báza, že vymazanie je tá preferovaná voľba, je tá preferovaná alternatíva. Ale povedať, že chcete vymazať úplne všetko, že chcete každé dieťa lokalizovať, každého, trestne, každého zločinca prenasledovať. To je jednoducho nemožné. To je alibi pre nekonanie. Alibu, alibi preto, aby sme nerobili nič. Zatiaľ sa tieto obrázky neustále e, prezerajú a zatiaľ sa stále porušujú práva detí na súkromie. Právo detí e, proti ich zneužívaniu a ponižovaniu je častokrát nezodpovedané, pokiaľ teda nezavedieme to, čo navrhuje článok 21 a síce e, zablokovanie takýchto web stránok. Samozrejme, že dávame prednosť e, vymazaniu. To nie je spochybnené, ale otázka je, čo robíte v tých prípadoch, keď vymazanie jednoducho nie je možné. A práve v tomto kontexte, pokiaľ tieto obrázky nie sú vymazané, vnímame to, blokovanie vnímame ako e, nevyhnutné nutné opatrenie. Počul som už viacerých spomenúť aj to, že blokovanie e, je e, blokovanie si zlepšenie technológií. Ale dovolte mi citovať niektoré firmy, ktoré používajú takéto zlepšené technológie. Deutsche Telekom napríklad v Spojenom kráľovstve a T-Mobile, oni používajú zoznam blokovaných stránok. Orange, France Telecom, oni používajú blokovací zoznam. Telefonika, v Španielsku a v mnohých ďalších krajinách vo svete. Oni rovnako používajú blokovací zoznam. Telekom Italia, Google, Microsoft, eh, Telia Sonera eh, v škandinávských krajinách, eh, British Telecom, Vodafone, Virgin, mám im povedať, že to majú, majú prestať, pretože to je nesprávne, že nepoužívajú správnu technológiu, ja si to nemyslím. Blokovanie sa tiež deje aj dnes v krajinách, ktoré sú bez pochyby demokratické, v ktorých panuje sloboda prejavu a sloboda vyjadrenia. To nebolo, sloboda prejavu a vyjadrenia nezanikla v Holandsku, Fínsku, Taliansku a ďalších krajinách. A zdá sa, že že to implikuje aj to, že blokovanie je tá že blokovanie teda nie je tá opačná strana mince, ktorá vedie k nejakým popieraniu základných práv a slobod. Toto jednoducho tak nie je. to obmedzené opatrenie, ktoré, o ktorom samotná smernica hovorí, že je obmedzené, že je limitované len na nelegálne e, aktivity, ako sú zobrazovanie aktivít, zobrazovanie obrázkov detí pri zneužívaní a tak ďalej. Samozrejme, že je pravda, že sú spôsoby, ako to obísť obrázky stále môžu byť e, videné osobami, ktoré o tom vedia, ktoré vedia nájsť spôsob, ako to obísť, ktoré vedia ignorovať toto blokovanie. Ale milióny a milióny ľudí nemajú tieto vedomosti, nemajú toto odhodlanie tak, aby našli tú obchádzku. A áno, samozrejme tiež platí aj to, že sú tu iné časti internetu, v rámci ktorých tieto obrázky môžu byť sprístupnené, ako napríklad peer-to-peer -peer siete alebo e, sociálne siete a tak ďalej. Ehm, môže sa tu používať kodovanie, ktoré dokáže zakryť takéto obrázky a dokáže zabezpečiť spôsob, ako budú tieto obrázky šírené a tým pádom je veľmi ťažké ich odhaliť. Ale samotná skutočnosť, že tu sú iné tieto dostupné prostriedky, to nie je dôvod preto, aby sme nerobili niečo tam, kde máte možnosť konať, kde môžete urobiť dopad. Napríklad na internete. To je práve spôsob, ako funguje blokovanie na internete. Nikto nikdy nehovoril, že to dokáže kompletne vyriešiť problém, že to vyrieši problém kodovania alebo peer-to-peer -peer, alebo sociálnych sítí. To sme nikdy netvrdili. My hovoríme o tomto opatrení ako o niečom, čo funguje na internete pre blokovanie www. Um, ľudia, ktorí sa boja blokovania, sa boja, že ako to bude zneužívané. Napríklad v krajinách, kde je problém s gamblingom, alebo kde je problém s farmaceutickými firmami, alebo kde e, sú otvorené otázky e, duševného vlastníctva filmového priemyslu a tak ďalej. Ja len chcem byť veľmi jednoznačný v tom, e, čo tu navrhujem hovoríme len to, že e, budeme tento bod využívať len e, vlastne v oblasti e, ochrany detí a zachováme status quo pri gamblingu. My hovoríme o právach dieťaťa, o právach dieťaťa, ktoré treba chrániť a o tom, ako treba konať proti takýmto obrázkom. To je jednoducho niečo, čo nemôžeme zobrať do argumentácie a diskusie pri gamblingu a, hudbe. Parlament naozaj chce povedať to, že ochrana detí pred tým, aby sa ich obrázky nešírili a nedistribuovali po internete, že to jednoducho je otázka otázka akejsi dohody, akejsi dohody o obchodu. Zneužité deti jednoducho nie sú niečo, s čím môžeme argumentovať. Neexistuje tu nejaký morálny ekvivalent, neexistuje tu akýkoľvek morálny ekvivalent medzi právami zneužitých detí a právami Hollywoodu urobiť zisk. Musíme to považovať samo o sebe a nem, zvažovať to samo o sebe a nemôžeme dovoliť, aby, sme, aby do toho vstupovalo akési externé zvažovanie, ako to dokážeme použiť kde si inde, ako túto tému zastierať. E, povieme deťom, ktoré boli znásilnené že, a ktorých obrázky sú na internete, že my, nerok, my nedokážeme ochrániť pred ďalším e, zneužívaním a ponižovaním, pretože ak to spravíme my, tak to bude znamenať to, že sa Severná Korea bude správať horšie. To je ďalší argument, ktorý bude len zvyšovať utrpenie a podporovať e, kredibilitu totalitných režimov vo svete. Z môjho obmedzeného pohľadu, v e, základe tých aktivít, ktoré robí aktiv- vláda Severnej Kóry, ja si nemyslím, že ich treba nejakým spôsobom povzbudzovať zo strany Európskeho parlamentu. Veľmi vážne pochybujem, že čakajú na výsledok tejto debaty skôr ako sa rozhodnú, či budú alebo nebudú používať blokovacie technológie. A v konečnom dôsledku je to aj absurdné hovoriť, že blokovanie by nemalo byť používané na dobré účely. Pretože už len kvôli tomu, že to zlí ľudia využívajú pre zlé účely. Ak by sme sledovali logiku tohoto argumentu, všetky e, rôzne veci, ktoré sú v dispozícii, ako napríklad farmaceutické prípravky, ktoré sú používané v medicíne a v nemocniciach po svete. To všetko je bolo zakázané práve kvôli tomu, že to môžu využívať aj drogovo závislé osoby, pretože ich zneužívajú. Zbranie, rovnako. Aj zbranie môžeme použiť na veľmi zlé účely, rovnako môžu byť použité aj na, na potapanie lodí. Nemôžeme ale povedať, že zbranie nemôžu existovať len preto, že s nimi robia zlé ľudí, zlí ľudia zlé veci. Opäť, podľa môjho názoru, je to veľmi, váž, je to veľmi chybný argument, veľmi porušený argument. E, nechceme hovoriť e, o tom, že, e, že, to má, že to chceme využívať na zlé účely. Smernica hovorí len o tom, že to budeme využívať pre dobré účely pre dobré účely ochrany detí. A teda, uzavriem to tým, že poviem, toto je otázka politického charakteru a v mene koho chce parlament vystupovať. A ja pevne verím, že parlament sa rozhodne, že bude e, argumentovať e, v prospech e, obetí, v prospech zneužívaných a týraných detí, ktorých obrázky sa, sa nehanebným spôsobom šíria po internete. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz našim posledným rečníkom je pán Noten, člen výkonnej rady ECPAT. E, to je organizácia, ktorá sa nazýva Ukončite detskú prostitúciu. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť tu hovoriť. Nemám čo povedať k tomu, čo povedali už predrečníci na tému blokovania a ja chcem povedať, že ECPAT podporuje, tak ako to už môj kolega povedal, tieto aktivity. Som troška rozčarovaný, že je tu tak mnoho poslancov v tejto miestnosti. Je to signál toho, že tento problém sa nevníma ako niečo dôležité na diskusiu Ja viem, že tu boli problémy s dopravou, ale ja som tu bol o 8 dnes ráno. Dokázal som stať, ale chcem povedať, že ECPAT je globálna organizácia ktorý, ľudí, ktorí pracujú na odstránení detskej prostitúcie, detského sexturizmu, detskej pornografie a zneužívania detí na pohľadné účely. ECPAT chce zaručiť, že deti všade môžu využívať slobodne svoje základné práva bez toho, že by boli sexuálne vykorisťované. Naša sieť pozostáva z organizácií a sietí vo vyše 75 krajinách na celom svete a v EÚ máme ECPAT členov v 15 krajinách. Ja tu budem hovoriť o probléme detského sexturizmu, čo je pohlavné vykorisťovanie detí. A EÚ v domácej situácii, ako aj v tretich krajinách. To znamená občania EÚ, ktorí zneužívajú deti v cudzine. Detský sexturizm je komerčné sexuálne vykorisťovanie detí ľuďmi, ktorí cestujú z jedného miesta na druhé, kde sa zapájajú do pohlavných aktov s nemaloletými pohyb e, páchateľov je to, čo e, robí detský sex turizmus od iným, ako je detská prostitúcia. Mení sa to, teda môže to byť sex turizmus v rámci jednej krajiny alebo medzi krajinami. Veľmi často existuje prepojenie aj na obchodovanie s deťmi. E, deti sa predávajú do destinácií sex turizmu, pretože tam jednoducho platia lepšie, povedzme, za tú istú sexuálnu službu. A v takomto prípade ide o tok e, e, do e, rušných obchodných oblastí, turistických destinácií a podobne. Ale nie je potrebné, aby takíto páchatelia detského sexturizmu cestovali do týchto destinácií Pachatelia sa môžu stretnúť aj s deťmi na základe internetových fór, webkamier alebo využívať, zneužívať deti v súkromných domoch. Obrázky zo zneužívania detí sa stále vo väčšej miere produkujú v súvislosti s detským sektorizmom. To znamená, že maloleté obete sú zraniteľnejšie a môžu sa stať predmetom obchodovania len preto, aby sa vyprodukovalo viac pornografie. Preto detská pornografia má tiež vplyv na tú väzbu medzi detským sexturizmom a obchodovaním. Východisko pre boj proti eh, detskému sexturizmu je veľmi slubné, pretože mnohé krajiny majú zákony na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním, ale polícia môže konať len vtedy, ak sa o niečom dozvie. Problémom je, že verejnosť si neuvedomuje detský sexturizmus a nepozná ani miestny systém hlásenia takýchto javov. Pretože čo máte urobiť, keď vidíte človeka, ktorý sedí s 15-ročným dievčatkom, ktoré vyzerá ako dospelá žena a zdá sa, že obidvom sa to páči? Je to niečo na nahlásenie? Kampane ochrany dieťaťa pred sexuálnym vykorisťovaním musia zvýšiť povedomie a zvyšovať hlásenie správy rôznym aktérom na národnej a vnútro, medzinárodnej úrovni je potrebné, aby došlo k zatknutiu a odsúdeniu páchateľov. Musí dojsť aj k výmene skúseností z tejto oblasti medzi e, jednotlivými aktérmi, lebo vidíme nedostatok spolupráce, nedostatok kapacity, nedostatok znalostí, nedostatok Ehm, eh, harmonizácie legislatívy a nedostatok súhlasu. Povedzme, spolupráca medzi políciou a mimovládkami sa ukázala ako zásadná pri tom, aby, sa, aby došlo k odsúdeniu páchateľa detského sexturizmu. MVOčky sa spájajú s inými MVOčkami a policajnými orgánmi, aby urýchlili takýto proces. Príkladom je napríklad príklad obyvateľa E, Spojeného kráľovstva pána T, ktorý videl Rakúšana v Kalkute v Inde, ktorý pohlavne zneužíval deti v svojej hotelovej izbe v roku 2006. Týto oznámil miestnej polícii, ako aj rakúskému konzulátu, ale nedošlo k ničomu, nič sa nestalo. Po mesiacoch frustrácie sa T náhodou ako turista spojil s Ekpatom, ECPAT, e, Spojené kráľovstvo a Rakúsko spolupracovali a začal sa proces e, reportingu o tomto Rakúšanovi a Rakúšania sa zapojili v roku seven Po niekoľkých rokoch došlo k usvedčeniu páchateľa jeho odsudenia na dva roky bezpodmienečne smernica môže pomôcť zlepšiť túto situáciu, takže vítame tento návrh ako dôležitý krok. Ale boli by sme radi, keby bol viac v súlade s Lancarotským dohovorom, a okrem toho, keby, išiel dokonca, keby išla ešte dokonca ďalej, preto máme niekoľko odporúčaní. V článku 2 pri vymedzeniach by sme boli radi, keby detský sexturizmus bol definovaný ako sexuálne vykorisťovanie detí osobou či osobami zo zvyčajného prostredia na destinácii, kde majú sexuálny kontakt s deťmi. V článku 3 pri e, tom, čo predstavuje sexuálne zneužívanie detí, by sme radi videli odkaz na súhlas, odkaz na vek pri súhlase, ako, keby sa odstránil. Myslíme si, že treba chrániť všetky deti v Európe. A keby tu vek e, bol uvedený, tak by mohlo dojsť k presunu detí do krajín, kde je veková hranica nižšia. Článok 4. Trestné činy predstavujúce pohlavné vykorisťovanie kriminalizovať treba eh, klientov prostitujúcich detí ako snahu o kúpu sexuálnych služieb eh, detí, pretože pri eh, snahe kúpiť pohlavné služby je veľká príprava. Článok 6. Sprostredkovanie detí na sexuálne účely. Aj tu by sme chceli, aby sa odstránil odkaz na vek dieťaťa podľa vnútroštátneho práva, pretože ochrana detí pred kupliarstvom sa má vzťahovať na všetky deti a deti by mali byť všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Článok 7, nabájanie, nabádanie, pomoc a tak ďalej pri organizovaní cesty, ale aj ďalšie dojednania. Predsa tu nie je len o cestovanie keď treba spáchať niektorý z tých trestných činov, ktoré sú uvedené v článkoch 3 a 6. Sankcie voči právnickým osobám, dočasné alebo stále zatvorenie zariadení alebo poskytovateľov služieb, ktorí boli využití na spáchanie alebo ktorí spáchali tento trestný čin. To tam treba doplniť. Článok 14. Vyšetrovanie a prostitúcia. Členské štáty by mali vytvoriť špecializované E, jednotky, ktoré budú špecializované na deti a budú rodovo orientované s citlivosťou primeranou tejto e, problematike. Tak je to uvedené aj vo deklarácii z RIA článok 15, hlásenie podozrivej činnosti pohlavného charakteru tí, ktorí by mali mať takúto povinnosť, tí profesionáli, ktorí majú mať takúto povinnosť, majú byť uvedení, vymenovaní, aby sme zaručili jednotnosť v celej EÚ. Článok 16, jurisdikcia a koordinácia trestného stíhania. My by sme boli radi, keby sa článok 16.3 stiahol, pretože tam je možnosť opt-out. My si myslíme, že toto môže brániť ochr- e, teda bra- e, znižovať ochranu poskytovanú druhými. Potom článok 10, diskvalifikácia likvidácia v dôsledku odsúdenia. Takéto opatrenia sa majú vzťahovať na všetky činnosti, ktorých výkon znamená pravidelný kontakt s deťmi a kde je to primerané osoby odsúdené z trestných členov v článkoch 3 až 7 by mali byť registrované ako v registri páchateľov e, sexuálnych trestných činov. Hlásenie vykorisťovania detí je z rôznych zdrojov, napríklad taxikári, rodičia, turisti obete, keď dojde k zatknutiu pre iný, inú trestnú činnosť mimovládne organizácie policajnej zložky. Veľmi ťažko sa získavajú dôkazy a vyšetrovanie je časovo náročné a nákladné, keď ide o zapojenie viacerých krajín. Zapojenie MVO, pozornosť médií, tlak verejnosti je to, čo potrebujeme na to, aby sa prípady dostali pred súd a je na zatknutie a odsúdenie pachateľa potrebujeme spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keď ale dojde zatknutiu podozrivých, mnohým sa podarí utiec z krajiny alebo podplatiť obeť a podobne. A ak dojde k prepusteniu takejto osoby na kauciu, nájdu spôsob, ako zmiznúť. Takže monitorovanie osôb prepustených na kauciu je veľmi potrebné a treba venovať viac pozornosti obetiam, aby mali dlhodobejšie riešenie a treba ich podporiť v ich snahe o návrat do normálneho života. Nakoniec by som chcela povedať, že smernica pomáha zlepšiť situáciu maloletých a Európsky parlament tu zohráva dôležitú úlohu v tom, aby sa z nej stalo to najlepšie. Ďakujem vám, vám za túto možnosť vyjadriť sa a pomôcť vám vo vašej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Notar. Chcel by som povedať, že žiaľ mnoho poslancov tu nie je, pretože sa musia zúčastniť práci v rôznych výboroch a hlasovať. A žiaľ nám sa nepodarilo zosúľadiť tie časy tak, aby ich tu mohlo byť viac. Teraz pán Bronz mal otázku. Ďakujem, pán predseda. Pán Selfström povedal, že došlo k identifikácii 1852 osôb na základe obrázkov a povedal, že je to len malé percento. Myslím, že už tu nie je. Chcel som sa len spýtať, aká malé percento a prečo? Pán Robbins použil slovo URL. Musím sa priznať, že neviem, čo to znamená. A potom ste povedali, že 98,6 používa, používateľov internetu používa firmy, áno, poskytovateľov, ktorí spolupracujú pri zatváraní webových stránok. To znamená, že 1,4 používateľov vysokorýchlostného internetu používajú iné cesty. Toto je 1,4 To znamená, že oni úmyselne podľa vás pracujú s takými poskytovateľmi služieb, ktorí nespolupracujú, alebo jednoducho len si ich vyberajú úplne z nevinných dôvodov. A potom tu vzniká otázku, že kto sú títo druhí poskytovatelia, ktorí nepos- nespoloprecajú. To sú komplici v tom, čo sa deje, alebo sú jednoduchí, nedbanliví, neznalí. Pán McNamee hovoril o blokovaní a o tom, že sa to môže použiť na prístup, na blokovanie prístupu k webovým stránkam spojených s týmito zneužívajúcimi stránkami. Uh, Hovorili ste aj o gamblerských monopoloch. Máte informácie, že či sa to použilo niekedy z politických dôvodov, aby sa zabránilo občanom e, v prístupe k politickým webovým stránkam, ktorými ich vlády nesúhlasia? Ak áno, tak by som bol proti tomu, ale na druhej strane musím povedať, že to, že sa to nesprávne používa v niektorých oblastiach, nemôže byť dôvodom na to, aby sme to nepoužili v tejto oblasti. Spomenuli ste jednu vec, jeden výraz a ten DIPAKIT, čo to je? Vyšetrovanie, inšpekcia, DIPAKIT inspection, áno, čo... Nestretol som sa ešte s týmto, stretol som sa s týmto výrazom len raz pred týždňom v inom kontexte. Ak tomu dobre rozumiem, tak tu ide o automatické uh, skúmanie webovej stránky, na ktorú prichádzajú používatelia, aby sa zistilo, že či e, idú ďalej na stránky so zneužívaním detí. Tu nie je nič nesprávne, pokiaľ samozrejme táto istá inšpekcia sa nepoužíva na iné účely. To znamená napríklad, či nemajú E, e, či nechodia na stránky, s ktorými vlády súhlasia, či nesúhlasia, proste na niečo celkom iných dôvodov. Pán Newton spomenul, že je tu prepojenie medzi prostitúciou a zneužívaním detí. V niektorých mestách Spojeného kráľovstva mladistvé dievčatá e, sa stávajú automaticky cieľom E, zneužívateľov, ktorých presvedčia z romantických pocitov, potom z nich spravia narkomanky a potom prostitútky. E, tieto prípady sa objavujú aj v tlači, najmä mesto Kisli bolo pomerne nedávno takýmto predmetom záujmu. Chcem byť opatrný a nechcem to nafúknuť, ale chcem sa spýtať, keď takýto ak takíto ľudia, ak takéto ľudia prichádzajú z citlivých ob, oblastí, tak polícia e, veľmi opatrne pristupuje k týmto osobám a médiá o nich vôbec nechcú písať? Neviem. Dve minútky. URL je termín na webovú stránku sídlo, je to Uniform Resource Locator, je to technický výraz a my to používame to znamená 400 webových sídiel a domén majú osobné toto URL, to sú tie obrázky a niekedy sú to strany, ktoré sa venujú distribúcii a to je to, čo ja mám na mysli pod URL. K tým 98,6% domácich používateľov vysokorýchlostného internetu v Spojenom kráľovstve sa verifikuje ovkomom. čo je náš regulátor. A tu sa verifikuje, že títo spotrebitelia e, majú služby firiem, ktoré používajú alebo spolupracujú. Áno, 1,4 našich e, vysokorýchlostných pripojení. Sú pripojenia, ktoré nespadajú do e, tých e, ISP na našom zozname. Ale toto percento obsahuje aj mnohých ďalších predajcov služieb od firiem, ktorí sú hlavnými poskytovateľmi služieb a my nemáme ešte všetky detaily o tom, ako to skutočne vyzerá, ako vyzerá týchto 1,4 ale 98,6 je veľmi vysoké číslo, keďže ide o dobrovoľný systém na jednej webovej stránke máme názvy všetkých firiem, ktoré pracujú s našimi zoznamami a preto spotrebitelia vidia transparentnosť a môžu sa rozhodnúť, ako budú kupovať svoje širokopásmové vysokorýchlostné služby. Know, uh, Takže neviete, že či v podstate je to tak vysoké ako 1,4 to znamená, že vlastne neviete v nadmenosti na to, čo títo ľudia robia, alebo či jednoducho k tomu nepristupujú s patričnou um, pozornosťou. Nie, ja by som nepovedal, že sú komplicmi, pokiaľ ide o distribúciu takýchto obrázkov, ale že pokračujú diskusie uh, medzi nami a s inými organizáciami, aby sme nejakým spôsobom zabezpečili to, že sa táto medzera zaplní. Pretože pokiaľ ide o týchto um, internetových servisných e, eh, proskytovateľov nemusia o tom vedieť. Tí ľudia, to je 1,4%, o ktorých sme hovorili, tí len náhodou v podstate využívajú, pretože je to prvá vec, ktorá sa im dostala pod ruku, alebo si vybrali eh, tieto webové stránky, respektíve týchto servisných poskytovateľov. To je diskusia, ktorá stále prebieha a nemôžem vám v podstate dať odpoveď že či tí ľudia skutočne, e, ktorí hľadajú zámerne takéto druhy obrázkov, že či sa obracujú v podstate. Ak je tam takéto podozrenie, tak by som si myslela, že toto sú ľudia, ktorých e, by sme mohli veľmi ľahko v podstate zisťovať. Áno, presne s tým súhlasím. Bankár by chcel k tomuto niečo dodať. Pokiaľ ide o konkrétnu takúto záležitosť, neexistuje v podstate nejaká smernica a je ťažké v podstate povedať, že kto je to, kto sú to ľudia za tým 1,4%, ale pred niekoľkými rokmi, predtým ako sa stal web hlavným zdrojom takýchto obrázkov, ktoré zneužívajú uh, deti, uh, Častokrát sme sa s tým stretovali práve v tzv. newsgroups, to boli tie skupiny zamerané na novinky. A tak, ako som povedal eh, v nadväznosti na túto nadáciu Internet Watch Foundation, vtedy, keď začala táto nadácia vlastne presviečať, eh, eh, že je potrebné zablokovať prístup k istým stránkam, pretože tam boli pornografické obrázky detí a oni si povedali, že áno, že oni si v podstate uvedomili, že títo ľudia sa začali presúvať k takým internetovým poskytovateľom, ktorí vlastne neblokovali takéto stránky. Takže hypoteticky by sme mohli povedať, že naozaj je značný počet v podstate takýchto servisných poskytovateľov, ktorí nepoužívajú blokovaniu a tým pádom vlastne pritiahnu k sebe práve takýchto ľudí, ktorí zneužívajú túto pornografiu z toho dôvodu, že vlastne blokovanie nevyužívajú. Keby som mohol uh, zneužiť vlastne ten fakt, že v podstate by som ako ďalší zodpovedal istú časť e, vašej otázky. Ja sám som to skúšal a ako dlho mi to vlastne bude trvať zmeniť moje nastavenie tak, aby som sa vlastne vyhol tomu blokovaciemu systému a trvalo to 27 sekúnd. Zmenenie internetového poskytovateľa to je naozaj dosť bolestivá záležitosť, to trvá ďaleko dlhšie ako 37 sekúnd. Takže si myslím, že by bolo oveľa ľahšie v podstate e, sa uspokojiť e, s takýmito vecami ako e, so zmenou internetového poskytovateľa. A pokiaľ ide o špecifické záležitosti, veľmi veľa takýchto, blokov, takýchto webových stránok bolo náhodne v podstate zablokovaných a neobsahovali nejaké pornografické materiály. Sú samozrejme stránky, ktoré sú zámerne blokované, ktoré nikdy podstate mm, nemali takýto pornografický materiál. Jedna z nich, ironicky, to je jediná webová stránka, ktorá je blokovaná v Belgicku, to je práve stop detské Tu je webová stránka, ktorá bola blokovaná počas dosť dlhého obdobia, pretože v podstate bola obvinená z toho, že vlastne porušovala isté práva potom bola odblokovaná minulý týždeň, potom bola znovu zablokovaná, teraz bola znovu odblokovaná. Ten materiál je konštantný, ten tam zostáva. Takže bola legálna, nelegálna, potom zase legálna, bez toho, že by sa ten obsah menil tejto stránky. Takže to je jeden príklad. Belgic Slovenská blokovacia stránka skutočne stojí za to, aby ste ju navštívili. Je v štyroch jazykoch a je tam napísané, e, že ste v podstate boli zablokovaní, pretože ste sa chceli, e, chceli ste dostať prístup k niečomu, čo je proti belgickému e, právu. Takže ak ste vlastníkom tejto webovej stránky, tak nám prosím zašlite fax. To je zaujímavé. Ale takisto je zaujímavé, že takéto stránky v danej krajine tie vlastne nikdy nie sú zablokované. To znamená, že ten vlastník tej webovej stránky vlastne nikdy takúto stránku nedostane blokovaciu. A, takže nikto mu vlastne nikdy nepovie, aby poslal ten fax. Mňa to dosť mystifikuje, celý tento prístup, pretože my hovoríme o webových stránkach, hovoríme o veľmi vážnych e, miestach trestných činov, zločinov. A smernica nám hovorí, viete, mali by sme nechať e, dať najavo tým kriminálnikom v podstate to, že sú blokovaní a mali by sme im dať čas na to, aby sa s nami porozprávali. Mne sa zdá, že toto je skutočne veľmi, veľmi uvoľnený, relaxný spôsob, e, ktorým sa k tomuto staviame. A potom je tam jedna fínska webová stránka, ktorá takisto, keď si ju preložíme, je tiež detská pornografia a toto je webová stránka, ktorú založil jeden pán, ktorý kritizuje blokovací systém e, vo... a on vlastne, ktorý kritizoval tento blokovací systém, skončil nakoniec v tom uh, systéme blokovania, to znamená, že ho zablokovali. Takže to je vlastne len ilustrácia e, toho smeru, ktorým sa uberáme. Je aj ešte ďalší bod, rozširovanie na iné miesta. Ak si Európska komisia myslí, že je v podstate dosť dôležité toto, aby sa to nerozširovalo na iné oblasti. A komisár samozrejme e, osobne slúbil a tie isté služby komisára financujú projekty, že budú blokovať iný materiál. Takže to je samozrejme e, informácia o ktorej by parlament mal vedieť. Ak samotná rada začína preberať istú iniciatívu na zablokovanie istých miest, to je súčasť tých informácií, aby ste vy naozaj mohli eh, dospieť k veľmi bolestivému rozhodnutiu, eh, pokiaľ ide o tento hrozný eh, materiál, s ktorým sa zaoberáme, pretože tu nejde vlastne o nejakú rovnováhu v nadväznosti na to, čo komisia povedala, že je relevantné a potom komisia za päti zase povie, že to nie je pravdou. Takže ďakujem vám. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz by som chcel dať slovo pani Sutton City. Veľmi pekne ďakujem. V podstate, pokiaľ ide o všetky tieto príspevky, hovorilo sa o vymazávaní, ale ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo povedala pani Weiler dnes do obejtu, že budeme musieť naozaj byť ďaleko citlivejší, čiastočne budeme musieť aj nové opatrenia zaviesť, ale samozrejme, že celá diskusia v nadväznosti na túto veľmi citlivú oblasť nemôže viesť k hystérii. To je takisto skúsenosť, ktorú, s ktorou sme sa častokrát stretávali, pokiaľ išlo o takéto prípady zneužívania a v dôsledku toho v podstate boli uh, obvinení ľudia, ktorí vlastne s takýmto zneužívaním nemali vôbec nič dočinenia. O to ťažšia je potom takáto diskusia. A celkové, pokiaľ ide o túto rámcovú smernicu, narážame aj na problém v nadväznosti na ten názov uh, tejto rámcovej uh, smernice, tam ide v podstate aj o, prevenciu, aj o zabránenie sexuálnemu zneužívaniu, aj o zabranenie vykoristovaniu. Ide v podstate o tento svet e, detí a samozrejme, že by tam malo ísť aj o boj proti takémuto dopytu v nadväznosti na internet. V posledných týždňoch e, sa táto diskusia rozvíjala a samozrejme, že sa koncentrovala hlavne na otázku internetu a na otázku toho, že či sa má niečo vymazávať alebo blokovať. A ja musím naozaj veľmi úprimne povedať, že tieto technické diskusie v nadväznosti na tieto otázky blokovania, tie sú metúce skôr ako pomáhajúce. A čiastočne takáto veľmi búrlivá diskusia v podstate sa netýka technických otázok, pokiaľ ide o to, že či takéto blokovanie je dostatočné, ale rôznym spôsobom sa jednoducho hodnotí, že či pokiaľ ide o túto rámcovú smernicu, či naozaj sa nám podarí vlastne nejaký, um, nejaký vzor vypracovať a myslím si, že práve z toho dôvodu by bolo potrebné vlastne ešte nejakú transparentnosť do toho zaviesť. A presne mnohí rečníci povedali, že aj členské štáty, aj komisia v podstate vydávajú jasný signál, že ak skutočne sa má niečo blokovať, tak potom sa musí presne definovať vlastne, že čo sa má blokovať, pretože takýto automatizmus, že je to tam zablokované a zajtra využijem niečo iné, ja si naozaj myslím, že toto nie je úmyslom nikoho z nás, ktorí sa v podstate zapojili sme sa do tejto diskusie. A práve z toho dôvodu by bolo naozaj potrebné vlastne jasne tieto veci povedať, bez ohľadu na to, že či proste sa staviame za blokovanie alebo nie. A už včera sa vlastne hovorilo o otázke prevencie, ide samozrejme o otázky blokovania, ale aj o trestnoprávne záležitosti. To je samozrejme len jeden aspekt eh, celej tejto záležitosti, pretože už včera sme vlastne diskutovali o tom, že pokiaľ ide o prevenciu, že to budeme musieť rozšíriť. Myslím si, že je to dosť dôležitý bod a myslím si, že ešte budeme musieť veľmi veľa diskutovať aj s členskými štátmi, pretože to niekoľkí rečníci z najrozličnejších oblasti vlastne povedali. A hlavne, pokiaľ ide o tú otázku, že v podstate e, tam nejde len o to, že kde sa deje v podstate takéto zneužívanie. Máme tam internet, ide o organizovaný zločin, ide tam o obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej. A ak skutočne chceme v podstate znižovať takýto uh, počet zneužití, potrebujeme viac osôb, viac personálu, potrebujeme špecializovaný personál, pokiaľ ide o orgány trestné v konaní, ale samozrejme, že aj členské štáty potom musia prevziať na seba istý záväzok a dôveryhodne vlastne v tomto konať. A pokiaľ ide o e, tieto opatrenia, naozaj si myslím, že členské štáty by ste mali súhlasiť a chcela by som v podstate položiť konkrétnu otázku tým, ktorí tu sedíte za predsedníckým stolom, pretože častokrát sme hovorili o trestnom práve o sprísnení trestov, takže by som chcela v podstate dať vám všetkým otázku, že či by ste na základe svojich skúseností naozaj mohli povedať, že či máte nejaké číselné údaje, či v podstate pomôže sprísnenie trestov, pretože včera sme už vlastne počuli aj isté varovania v tom duchu, že príliš vysoké tresty vlastne potom môžu viesť k tomu, že by ten páchateľ sa nakoniec e, odhodlal aj k tomu, že to dieťa zabije a že tak vlastne zlikviduje svetka. Takže mňa by zaujímalo, že ako sa staviate vlastne e, vy k takýmto možným zvýšeným trestom. Takže začali by sme, kto z vás by chcel v podstate nejako reagovať na túto otázku, pán e, Jacobs, pán McNamee. Nemáme mikrofon. Veľmi dobre viem, že v Holandsku ten trest za vlastníctvo a distribúciu detskej pornografie sa zvýšil, pretože tak je potom možné naozaj využívať aj iné techniky vyšetrovania. Takže to zvýšenie toho trestu môže pomôcť policii v tom, že môže potom využívať aj iné vyšetrovateľské techniky. Aj keď sa chcete pozrieť na tieto prostredia peer-to-peer, -peer, tie rovesnícke rôzne četrúmy, tak potrebujete v podstate, aby to bol vyšší trest, ktorý tam hrozí, aspoň pokiaľ ide o holandskú legislatívu. V Spojenom kráľovstve máme podobnú situáciu. Na to, aby sme mohli eh, kvalifikovať eh, takýchto páchateľov do rôznych eh, programov, naozaj je potrebné, aby ten trest bol vyšší, pretože inak v podstate musíme len racionalizovať naše zdroje, pretože nie, nemáme žiadne v podstate ehm, dôkazy o tom, že zvýšenie trestu by vlastne odrádzalo E, niekoho e, v nadväznosti na takéto páchanie. Chceli by ste k tomuto niečo pridať, e, pokiaľ ide o švédske skúsenosti, pretože tu sedíte, pokiaľ ide o trestné činy, pokiaľ ide o blokovanie. Máte nejaké číselné otázky? Nie, nemám. Ale taká istá diskusia prebieha aj vo Švedsku, pokiaľ ide o tieto vyšetrovateľské techniky pretože na to, aby sme isté veci musel, mohli robiť, musíme zvýšiť trest, ktorý za tú patričnú, za ten patričný čeň um, títo ľudia by mali dostať. Takže majú členovia parlamentu nejaké otázky, alebo chceli by ste otvoriť túto diskusiu? Nech sa páči, áno? Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Volám sa Landsbergis a som z výboru pre zahraničné e, záležitosti. A som tu ako pozorovateľ. Ak je to možné, chcel by som predniesť stručnú poznámku. Je to možné? Stručnú poznámku. Samozrejme, nech sa páči. A tá poznámka je následovná. <coughs> Detská pornografia na webových stránkach skutočne existujú nejakí poskytovateľia serverov, alebo respektíve služieb, vlastníci, užívateľia, pretože ten vlastník, užívateľ, ten sa, to, to sa mi zdá, že je tá terminológia naozaj nevhodná, pretože takíto aktéry a častokrát sú to amatéri, and treated legally service provider. A častokrát v podstate by právne sa s nimi nedalo zaobchádzať ako s legálnymi uh, poskytovateľmi služieb. Ako zastaviť takéto služby? To je asi problém legislatívy. Ale porovnávať distribútorov takýchto vecí, hlavne pokiaľ ide o deti, to nemôžeme vlastne považovať za poskytovateľov služieb. Uh, I give the word to Mr. Erting. Yes. Nech sa páči. Ďakujem vám za slovo. Volám sa Paul Durant, ten som generálnym um, manažerom Írskeho združenia a eh, servisných poskytovateľov um, internetu. A takisto máme eh, hotline v nadväznosti na nelegálny obsah, ktorý sa eh, objavuje online, ale teraz vlastne zastupujem EROSPA. Ide vlastne o Európske združenie eh, poskytovateľov internetových služieb. Takže chcel by som v podstate predniesť nasledovnú pripomienku. Naozaj veľmi vítame túto smernicu, pretože sme presvedčení, že tam veľmi veľa článok, ktoré vlastne naozaj riešia zneužívanie detí e, formou online, pretože naozaj sa veľmi veľa o tomto hovorí a o tých obrázkoch, ktoré e, kolujú po internete. V tejto oblasti sme samozrejme expertmi a chcel by som naozaj kategoricky vyhlásiť každému z vás, ako ste tu, že členovia našej asociácie absolútne nechcú, aby sa takýto materiál dostával na naše siete. A máme veľmi veľa praktických skúseností a úzko spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní a snažíme sa vlastne eliminovať tento materiál, e, odstraňovať ho z našich sietí. A ako technickí experti, my sme presvedčení, veľmi silne sme presvedčení, že jediným opatrením, ktoré skutočne efektívne bojuje proti takémuto materiálu, ktoré zneužíva deti, je odstrániť tento materiál ako pripojený zdroj do tej miery, do akej je to možné, pretože všetky ostatné opatrenia sú vlastne len kozmetické. Počuli sme o tom, že sa to tu veľmi rýchlo proste šíri potom ďalej z iných zdrojov a tak ďalej, pretože to nie je efektívne opatrenie. A ten právny zdroj v podstate zostáva v kontakte s tými ľuďmi, ktorí chcú mať prístup k takýmto e, veciam a môže sa pohybovať, ten materiál tam stále bude a vlastne nejako sa to nedotkne takýchto sexuálnych páchateľov a práve naopak opätovne v podstate budú tieto deti obeťami, pretože sa takéto obrázky budú objavovať na internete. A my by sme naozaj boli veľmi radi, keby sa táto smernica v niektorých oblastiach naozaj posilnila, pritvrdila, pokiaľ ide o internetové záležitosti. A sme presvedčení, že kľúčom je to, že by sme sa mali koncentrovať na vypracovanie jasných a, a transparentných eh, právnych rámcov v nadväznosti na prenos dát aby v podstate, ak títo páchatelia zanechajú nejaké dôkazy eh, formou online, aby boli okamžite stíhané. Nechcel by som sa sústrediť na nejaké technické detaily, ale na globálnejšie veci. Prečo to tak vlastne je? Prečo ľudia vlastne hovoria o tom, že to stiahnutie stránky nefunguje tak veľmi rýchlo? Kde sú v podstate tí, ktorí to vyšetrujú. Kde vlastne sú tí, ktorí by povedali, kde sú tie zádrheli, pretože sme presvedčení, že toto je najefektívnejší spôsob, ako to robiť, preto by sme sa mali sústredovať na tie efektívne spôsoby by a nesnažiť sa vlastne ten, tie naše zdroje a náš čas venovať veciam, ktoré nie sú natoľko efektívne. Takže ja by som to chcel len ukončiť a chcel by som naozaj vyzvať váš výbor e, k tomu, aby si uvedomil, že každé euro, každé e, verejné prostriedky, ktoré sa takýmto spôsobom budú míňať, že to sú eurá, ktoré by sa mali naozaj míňať na to, aby sa využívali tie najefektívnejšie metódy a aby sa vypracovala tá najefektívnejšia metóda, ktorá zabráni tomu, aby tieto deti boli ďalej zneužívané. Čiže je potrebné povedať, kde je zádrhel a čo vám e, vlastne zabraňuje v tom, aby ste nejakým spôsobom tento materiál zmazali, aby sa títo páchatelia naozaj dostali tam, kde patria, to znamená za mreže a aby ste takto zachraňovali deti. Ďakujem. Pani Marie Benanty, nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem vám pekne za to, že ste nás pozvali na to, aby sme sa mohli zúčastniť tohoto vypočutia. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti ochrany detí, je to naozaj pre nás kľúčové vypočutie, kľúčové podujatie. Ja tiež sa nevyznám v počítačoch, ale rozmýšľam nad tým, že či tí, ktorí rozmýšľam nad tými, ktorí ma trochu znepokojil, ako na pán McNamee, ktorý veľmi dobre poznajú moderné technológie a rovnako ako aj niektorí ďalší rečníci, ktorí vystúpili predtým. Čo budeme robiť vtedy, keď táto smernica neprejde? Čo možno nie je dokonalá, má naozaj vážne technické problémy, e, vážne technické témy, ktoré zahrňa, ale v prípade že to bude zablokované či už z dôvodu ochrany dát alebo z dôvodu technických problémov. Čo sa stane potom? Viem od pána Kára, e, aká je jeho pozícia k tomuto a som 100% za ním. Ale je to naozaj len koniec pomerne veľmi technického vypočutia. Tí z nás, ktorí tu sú čisto a jednoducho kvôli deťom. Chcem sa spýtať, aká je tá alternatíva a nie som si istý, či niekto z rečníkov sa k tomu chce vôbec vyjadriť, či si dovolia odhadnúť to, pretože mm, predpokladám, že blahobyt a dobro detí a všetky organizácie, ktoré sa o to starajú, e, sú zhrozené tým, že by sa niečo takéto neschválilo, pretože niečo akútne potrebujeme a potrebujeme to hneď. Skôr ako dám slovo spravodajcom, eh, chcem sa ešte raz ospravedlniť aj kolegom, že sme tu, že sme tu neboli prítomní, museli sme odísť kvôli hlasovaniu, ale chcem eh, uistiť pani Benoty, že eh, čo sa týka smernic, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sa schválila a to v čo najrychlejšom čase. Radi by sme pokračovali v našich diskusiách, ale pointa nášho vystúpenia je taká, aby sme naozaj pracovali spoločne na tom, aby sme mali text, ktorý dokážeme podporiť, ktorý bude užitočný a zmysluplný. To je priorita Európskeho parlamentu a urobíme, využijeme príspevok každého z vás, aby sme dosiahli tento cieľ, aby sme bojovali v záujme detí. a to samozrejme aj v cieľom e, toho, aby sa nestali obeťami v budúcnosti. Kto by sa rád vyjadril? V prvom rade e, súhlasím, súhlasím s pani Angelili v tom, že každý má jeden konečný cieľ. Niečo musí byť vytvorené, niečo, čo nás posunie výrazným spôsobom dopredu keď sme si mohli pozrieť tieto diskusie vo výbore, ktoré je, ktoré je na tom najďalej, alebo ktorý je na tom najlepšie eh, možno čo sa týka tematického pokrytia, to je výbor pre kultúru a vzdelávanie, eh, naozaj v tomto smere máme nekompromisný postoj a som presvedčený, že tento parlament v konečnom dôsledku vytvorí niečo dobré. Myslím si, že to, čo treba spraviť predovšetkým, eh, a to som zopakovať to, čo povedal pán Durant, naozaj potrebujeme e, dobré a adekvátne posúdenie e, tých problémov, ktorým čelíme na inter- v internetovom prostredí. Máme tu situácie, pri ktorých e, občania nahlasujú nelegálne stránky na európske hotliny, horúce linky, prechádza do komplikovaným komunikačným reťazcom. A väčšine v USA za nejakých e, okolností, za nejakých podmienok tieto stránky naďalej zostávajú online. Hovoril som o tom už aj s členmi vašich organizácií, aj rôznych ľudí, ktorí sú v rámci tohoto reťazca. Nikdy sa neskúmalo, e, aby sme identifikovali tie dôvody, ktoré to spôsobujú, takéto problémy. Ehm, hľadáme riešenie a nevieme problém, nepoznáme problém. Rieš- blokovanie, ako okay, povedal aj pán Robin včera, Ehm, vychádza z časti zo situácií, ktorá bola pred 4 rokmi, keď boli mená domen statické a nemenné. A vo všeobecnosti takto už dnes nie je a stále tomu tak menej. Takže e, v podstate riešime problém, ktorý sa zmenil a nenachádzame riešenie, nehľadáme riešenie na základe výskumu toho, čo v podstate teraz reálne robíme. A jedna z tých vecí, eh, ktoré tu zazneli, mali sme tu pomerne dobrú komunikáciu a dobrú výmenu skúseností s expertmi v tomto paneli a všetci súhlasíme s tým, že by to malo byť pravidelné nahlasovanie. A pravidelné nahlasenie, ktoré vyžaduje smernica, tak aby členské štáty aj komisia pravidelne informovali o tom, čo presne robia na medzárodnej úrovni, tak aby sa s týmto problémom vysporiadali. Pretože zatiaľ veľa krajín bude predkladať len prázdny hárok papiera a myslím si, že tým, že sústredíme trochu ich eh, mysle, eh, sa nám podarí naozaj niečo dosiahnuť. Podarí sa nám, eh, podarí sa nám získať tie dôkazy zo serverov a zároveň podarí sa nám skutočne trestne stíhať zločincov a nebudeme sa len schovávať za skutočnosť, že sme boli pripravení na zlyhanie a zrazu sme zlyhali. Ďakujem pekne. Pán Belos, nech sa páči. Áno, zaznelo tu veľmi veľa diskusí o obetiach. Ja zastupujem Mogus, sme, sme organizácia obetí eh, detského zneužívania eh, nazývame sa, že sme hlas obetí, pretože vieme, že nevieme hovoriť za každú obeť, ale skupinu obetí. Eh, pre nás je jasné, aký je problém. Veľmi často E, ľudia e, žiadajú, aby sme vystúpili v ich mene. Takže my, sa, my v podstate zastupujeme e, seba samých. Mogus je organizácia, nemecká organizácia, ktorá je proti blokovaniu, pretože sme boli založení, pretože sme mali pocit, že zneužívanie detí je zneužívané na to, aby sa zavázalo blokovanie. Bolo tu veľmi veľa diskusí a debát o efektivite odstraňovania a nerozumiem, prečo policia sa schováva za neschopnosť e, odstrániť tento obsah z internetu. Máme tu zoznam najhorších z najhorších. Podľa mňa, e, ako podľa mňa to je pomerne silná vec, pretože viem, čo je najhoršie z najhoršieho a nechápem, prečo existuje takýto zoznam najhoršieho z najhoršieho a neodstraňuje sa to. To ma naozaj znepokojuje. Takže e, pozrime sa na ten zoznam najhoršie z najhoršieho bola tu nemecká organizácia AK Cenzur, ktorá je proti blokovaniu, robila analýzu dánskeho blokovacieho zoznamu, bolo tam 164 domen, ktoré boli na zozname v, v septembri a väčšina z nich nemala absolútne nič spoločné so zneužívaním detí. Niektoré boli iba parkované, ktoré boli offline a približne tri domény stále obsahovali obrázky a analýzy detí Niektoré boli odstránené za 30 minút, jedna, bola, e, jedna sídla v Holandsku a bolo veľmi ťažké to zrušiť v Holandsku. A, takže o, zašli až na indický register, kde bola táto stránka registrovaná a tá domena bola odstránená za 3 hodiny zo zoznamu. Takže nerozumiem, aký je problém pre políciu, aby reagovala rýchlo. Takže naozaj máme reálny problém pri odstraňovaní stránok. To, to je naozaj podľa mňa veľmi otázne to je rovnako ako to, čo aj hovoril pán McNamee. A, a síce, že musíme analyzovať, čo je samotný problém. Až potom, keď budeme poznať problém, môžeme hovoriť o riešení tohoto špecifického problému. Nemyslím si, že blokovanie je riešenie. Blokovanie je len výhovorka nekonať a nikomu nechcem dávať e, výhovorku nekonať a zároveň blokovanie zakrýva, zakrýva konania, ako sa zoznam z Dánska a Švedska. Tie domény, ktoré boli zrušené e, za 30 minút, boli na zozname ešte v apríli 2009. V apríli 2009 boli na zozname, 1,5 roka boli už na zozname a e, trvalo to približne 30 e, minút odstrániť takúto web stránku. Tak prečo Švédska alebo Dánska policia nekonala v tomto prípade? Volevo fare una domanda. Rada by som položila otázku pánovi Bolsovi, ktorého poznám. Som naozaj veľmi vďačná za, za to angažovanie, ktoré ukázal a rovnako aj za jeho odvahu, keď bojuje za obete, ktoré, ktoré reprezentuje on sám bol obeťou Ale z debaty, ktorá tu prebiehala počas posledných dní, nikto nezvažoval blokovanie, nepovažoval blokovanie ako jediné riešenie. Každý povedal, že ten základný cieľ, ten základný a hlavný cieľ je vymazať a úplne odstrániť obsah tak, aby sme, aby sme ho zastavili, aby už nebol dostupný, aby sme, eh, ho mohli dost- aby sme sa dostali opäť eh, k jadru. A v niektorých prípadoch to je možné, pretože dokážeme presne nájsť a identifikovať zdroj. A samozrejme, ak budú orgány spolupracovať, v niektorých prípadoch to nebude možné, pretože ide o kriminálne organizácie, ktoré sú do toho zapojené ich dôvody a vlastne ich, ich zázemie neznáme. Nemáme tu žiadnu spoluprácu s krajinou pôvodu, e, môžu dôjsť k byrokratickým problémom. Ak je tomu tak, treba si sa spýtať, či ešte stále sa máme snažiť a odstrániť tento obsah. Ale to môže trvať nejaký čas akým sa dostaneme k zdroju. A práve preto e, medzičasom e, alebo za teda priebežne sa potrebujeme snažiť o zablokovanie tejto stránky, aj keď pôjde o dočasné zablokovanie. A aj v prípade, ak je tento obsah odstránený, a podarí sa nám vlastne zbaviť daného obsahu, tak je možné, aby tento obsah bol spätne kopírovaný a následne, kop- e, následne kopírovaný a replikovaný. A môže sa opäť objaviť za niekoľko hodín, mesiacov alebo týždňov. V každom prípade teda blokovanie nie je jediný nástroj, ktorý je k dispozícii, to je doplnkový nástroj. Doplnkový k tomu hlavnému cieľu. ste proti blokovaniu akýkoľvek situácií, dokonca aj v prípade, že blokovanie je len e, predbežný, e, pre, predbežný krok pred elimináciou. Ak by to trvalo povedzme týždeň e, zbaviť sa nejakého obsahu, chcete, aby sme ten týždeň ponechali týždeň online a nekonali vôbec? Dobre, v prvom rade by som sa chcel spýtať, prečo by to malo trvať týždeň? My keď hovoríme o stránkach, ktoré robia bank phishing, ktoré falošne eh, vyberajú účty, eh, peniaze z účtov, trvá to približne 48 hodín na celom svete. Prečo to trvá mesiac, aby sme odstránili obrázky detí? Podľa môjho názoru to je zlyhanie medzárodnej spolupráce. Je to zlyhanie medzárodnej spolupráce eh, polície. Keď sa pozrite na Interpol, Interpol pracuje alebo môže blokovať v 188 krajinách. Má 188 krajín, ktoré pracujú na blokovaní. Oni mali pracovať na vymazania, nie na blokovania. Potom sa venujeme tým ostatným veciam. Každá krajina každá krajina má predviateľnú internetovú štruktúru, ktorá má nejakú reálnu internetovú štruktúru členom Interpolu. Aký je teda ten problém? E, keď, keď e, nedokážeme opraviť to vedro, prečo ho nevyprázdneme, prečo ho nevylejeme, prečo sa snažíme blokovať všetky diery, ktoré v tomto vedre sú všade vo svete. Prečo ho jednoducho nevylejeme? Je pomerne prekvapivé, keď pre väčšinu ľudí, ktorí tu sú, ale blokovanie nie je opatrenie, ktorú chcú obete väčšina obetí e, si uvedomuje, že blokovanie nie je riešenie. Pretože problém nie je v tom, že, obrázky, že sú obrázky na špecifickej web stránke. Problém je v tom, že obrázky vôbec existujú. A e, vy viete, že tieto obrázky niekde sú, môžu sa niekde objaviť v tlačenej podobe, niekto nám to môže poslať domov. Takže to nie je len problém nejakej konkrétnej web stránky, to je problém všetkých web stránok. A blokovanie teda nič nerieši a to obete veľmi dobre chápu. Takže môžem vám povedať z mojej vlastnej skúsenosti, väčšina obetí je proti blokovaniu. Viem vám povedať, že to možno je prekvapivé pre vás, ale väčšina obetí je proti blokovaniu. A my sme proti blokovaniu aj ako dočasné riešenie, pretože blokovanie znamená, že musíte zmeniť spôsob, ako funguje internet, musíte meniť infraštruktúru internetu a máte tu centrálny orgán, ktorý potom dokáže kontrolovať obsah. Ja som z Nemecka. Nemecko malo dve diktatúry. Uh, ja pochádzam z bývalej DDR, žil som v socialistickej krajine a viem vám povedať, že žil som v krajine, ktorá mala informačnú kontrolu. Ja nechcem, aby niekto mal tieto právomoci, aby niekto mohol kontrolovať informácie na internete. O tom internet je. Je to jednoducho obrovský nástroj pre demokratizáciu. A to je práve ten problém, že vy to porušujete, e, vy, vy narúšate internet, vy narúšate tú najkrajšiu vec, ktorú máme. Internet, e, to je jednoducho spôsob, ako ľudia dokážu komunikovať. A v má to aj dobré stránky, aj zlé stránky, ale nemali by ste nikdy e, narúšať túto štruktúru, pretože, e, pretože to zneužívanie sa deje v reálnom živote. A my si myslíme v našej organizácii, že hoci sme obeťami detského zneužívania, musíme neustále vyvažovať práva. Aj obete majú svoje práva. Vy tiež narúšate aj náš internet. E, že McNamee hovoril o stopkidnap.com. To je jediná stránka, jediná stránka, ktorá nie je na belgickom e, blokovacom zozname. Ako náhle je tam, tak sa znova stráti. Hovoril som e, s vlastníkom tejto stránky, ktorý je z Holandska. Môžem vám povedať, že on pomerne otvorene hovorí, že je tiež obeťou môže to byť, môže trochu, pre, pre, môže trochu preháňať to, ako bojuje proti detskému zneužívaniu, už dáva, tie, dáva tých pachateľov na svoju stránku, ale nie je dôvod, prečo to blokuje v Belgicku. Belgicko používa svoj blockingový, e, blockingový zoznam len preto, aby blokovalo túto stránku. Neblokujú žiadny iný materiál. Žiaden iný materiál to nám presne ukazuje, že prečo to blokovanie je tak nebezpečné, pretože neexistuje nejaká jurisdikcia, nejaký proces, ktorý by existoval. Existuje to blokovanie v Belgicku, ktoré vymyslel jednoducho tento človek v Holandsku nedokáže proti tomu bojovať, pretože oni povedia, že my za to nie sme zodpovední, neexistuje nejaký sudca, nehovorí, nejaká, nehovorí žiadna policia. Minister vnútra nehovorí, že môžeme vás odblokovať v budúcnosti. Jednoducho to nemá žiadneho pána. A to je veľmi zlé. Vo Fínsku je to isté. Z Niky, ktorý, Martin Niky, eh, lapsipon.info, ktorý išiel eh, na, za policiu a povedal im, že ak zablokujete moju, eh, ak zablokujete moju stránku, tak tak, tak ma tak, tak, tak eh, musíte chápať, že tam sú isté obrázky a oni ho zablokovali aj tak. Takže eh, teraz, eh, čo chceme robiť, keď máte takéto právomoci nad informáciami, keď kontrolujete tie informáci- informáciami a nie je možno sa proti tomu odvolať a nie proti tomu zasiahnuť. A ešte jedna vec, chcem povedať, že článok veľmi, 6 je veľmi, veľmi zlý, pretože keď nezastavíme zneužívanie detí, ale to, čo dosiahnete článk, článkom 6 je o vystrašite ľudí, ktorí pracujú s deťmi, ktoré sa nebudú môcť stretávať s deťmi. To bude ešte oveľa horšie, pretože potom deti nebudú nebudú mať obete, na ktoré sa môžu obrátiť, pretože nebudú mať nikoho, komu sa môžu zdôveriť. Keď chcete hovoriť s niekom o dôvere, o zneužívaní detí, tak je to konverzácia jeden medzi jedným. Nie je to niečo, čo robíte na verejnosti. Ak sa ľudia boja mať konverzáciu e, medzi jednou a druhou osobou e, na internete alebo mimo neho, tak potom odoberáte tú podporu, ktorú e, obete, detské obete potrebujú. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme sa dostali k tomu bodu atmosféry v spoločnosti, ku ktorej dochádza k týmto zneužívaniam. Myslím si, že je to tá negatívna atmosféra, ktorá je podporovaná médiami a nereálnou prezentáciou ľudí, ktorí stále, ale len po krátkom oboznámení sa s problematikou e, idú k sexuálnym stykom, ktorí majú jedného partnera za druhým. Teda hovorím o promiskuite medzi ľuďmi, A v skutočnosti hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú srdce, ktorí sú vyprázdnení, ktorí nie sú nikom, na nikoho naviazaní. A to nevidíme v prezentáciách v médiách. A teraz tu vzniká otázka, že ak, určit, ak je prijateľný určitý typ správania, pre každého, kto je starší ako 18 rokov, mnohí ľudia si budú myslieť, prečo to nemôže byť prijateľné pre ľudí, ktorí majú 17, 16 alebo 15 rokov. Takže ja hovorím tu o tejto klíme v spoločnosti, ktorá sa e, týka sexuálneho správania a sexuálneho styku je atmosféra, ktorá vytvára základy a umožňuje realizáciu zneužívania a vykorisťovania detí. Ďakujem veľmi pekne. A myslím, že tu máme ešte jedného záujemca o slovo z výboru pana Riartyho. Musíme sa držať nášho časového limitu a do, skončiť o pol jednej. Nechcem tu nás zdržiavať ani vás, ani e, čas expertov. Komisia už hovorila, ale chcem tu ešte sa vyjadriť tomuto nebezpečenstvu na internete. Sú tu údaje z Eurostatu o ľuďoch, ktorí používajú internet každý deň alebo takmer každý deň. Šesť krajín na svete e, v Európe využíva najčastejšie internet. Švédsko, Holandsko, Dánsko, Luxembursko, Fínsko a Spojené kráľovstvo. Z týchto šestich krajín, kde sa internet najviac využíva, štyri majú zavedené blokovacie systémy, takže to určite nenarúša e, dôveru ľudí v internet a zoznam tých krajín, ktoré majú blokujúce systémy pre pornografiu detí, nie je zoznam tých krajín, ktoré by nerešpektovali slobodu prejavu. Toľko som chcel povedať. Po druhé, chcem pripomenúť len, že toto je smernica, to je návrh, ktorý sme pripravili nie pre stav, kde všetko funguje dokonale a kde policajná spolupráca je dokonalá. Je to smernica pre svet dnes, tak ako dnes svet vyzerá, ako veci dnes fungujú. A my sa musíme rozhodnúť, či niečo urobíme, áno, Samozrejme, želať si len, že situácia bude lepšia, nepomôže. Treba aj niečo robiť. A my sa snažíme robiť pre, v situácii takej, aká je a nie v ideálnej situácii. Chcem sa spýtať, či je tu ešte niekto ďalší, kto by mal záujem vyjadriť sa. Zdá sa, že nie. Takže sa chcem poďakovať všetkým našim hosťom. A chcela by som vás ešte raz požiadať, aby ste nám poslali e, vaše materiály na sekretariat výboru LIBE, tie texty, ktoré ste použili vo vašich prezentáciách. A my vítame aj ďalšie príspevky, ak máte ešte niečo, čo by sme mohli použiť v našej práci, aby sme zaručili, že náš text zohľadní aj to, čo tu zaznelo. A ja chcem povedať, že my sme e, zorganizovali toto vypočutie a urobili to najlepšie, čo môžeme. Smernica musí byť aktualizovaná, členské štáty musia spolupracovať a zavezovať sa a my musíme byť v e, styku so svetom internetu, technológie ktorý sa vyvíja neustále. A musíme ale niečo urobiť. A to je ten záväzok parlamentu a nášho výberu. Možno, že nebudeme mať dokonalú smernicu, ale chceme mať aspoň dobrý nástroj na boj proti zneužívaniu a vykorisťovaniu detí online. Ďakujem veľmi pekne.